Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir starten mit den Abstimmungen. Es ist 3 Uhr und Kolegyne, kolegovia, dobre, takže pokračujeme v našej schôdzi a pristupujem priamo k bodu 9, 6. Svetové fórum o vode od 12. do 17. marca 2012 e, v Marsej. Máte tu hlasovacie karty, máte ich pripravené, všetko funguje, a rovno tu máme odsek 1, pozmeňte návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Potom odsek 1, návrh 7 za, proti, zdržali sa, Radšej si to overme, takže overíme si návrh 7. Abstimmung geschlossen. Hlasovanie 19 za, 32 proti, 13 proti, schválené. Návrh 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 9 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Desiatka. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 11. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 12. Za. Proti. Zdržali sa. Zdá sa, že to bolo schválené. 13 za, proti, drželi sa, schválené. 14 za, proti, drželi sa, schválené. 15 za. Chcete overiť 14? Dobre. Nech sa páči, hlasujte. Končím hlasovanie. 22 za, 17 proti. Overíme si 15 teraz. Kto je za? Proti. Držali sa. Zamietnuté. 16 za. Proti. Držali sa. Zamietnuté. 17 za. Proti zdržali sa, zamietnuté, 18, prepáčte, hovorí pán predseda, bolo to schválené, 18 za, proti, zdržali sa, schválené, 19, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté, Druhá časť. Za. Proti. Držali sa. A aj toto bolo zamietnuté. Teraz sa dostávame k 20. Za. Proti. držali sa. Schválené. 21 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka za, proti, zdržali sa, schválené. 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Trojka bola stiahnutá. Teraz štyrka za, proti, zdržali sa, schválené, 5 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz sa dostávame ku záverečnému elektronickému hlasovaniu. Nech sa páči, hlasujte. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 48 za, 0 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujem spravodajcom. Wir kommen dann zum a dostávame sa k ďalšiemu bodu. Hlasovanie o potravinách určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely. Teraz toto je trošku komplikovanejší prípad, Musíme všetci postupovať koncentrovanie. A chcel by som vám oznámiť nasledovné. Dnes budeme mať blokové hlasovanie a síce je to o veci, kde je možné povedať iba áno alebo nie, ktoré vlastne sa týkajú celého textu. Tam sa bude hlasovať en blok. Je to trošku zvláštne, ale bolo to takto dohodnuté s tieňovými spravodajcami. No a sú tu nasledovné pozmeňujúce návrhy, ktoré boli označené za nepripustné. Po dohode s právnymi službami to je návrh 240, 272, 73, 274, a 275. Dobre, takže toto sme vyriešili. Môžeme začať. A pani spravodajkyňa, nech sa páči. Ovis. Dali ste mi slovo, pán predseda? Prepačte, ja som počúvala grecké tlmočenie, takže som to celkom nepochopila. Dajte mi prosím dve minútky. Ja viem, že pred hlasovaním nie je dobré hovoriť príliš dlho, ale keďže nebola výmena názorov o kompromisoch ani pozmeňujúcich návrhoch, tak e, vám chcem povedať zo pár to, e, slov k tomu, čo máme teraz na stole. Chcem sa ponovne poďakovať všetkým kolegom, tenivým spravodajcom osobitne ktorí prispeli k obohateniu tejto správy. Tá správa je takou syntézou. Dovolte, aby som vám rýchlo predstavila tie pozmaňovacie návrhy a kompromisy. Ďakujem pekne pánovi Šleterovi, pani Hasarbu a ďalším kolegom Je to text veľmi dôležitý, pretože je e, určený tým e, najodkázanejším, tým najzraniteľnejším dočatám, malým deťom a e, pacientom. Takže snažíme sa pokryť všetky priority, všetky obavy, všetky názory, ktoré kolegovia vyjadrili počas výmeny názorov. Pokiaľ ide o lepok, toto bola najkontroverznejšia téma. Tí, ktorí e, sú celiaci, je ich veľa. Nie sú to len Taliani. E, tvrdí sa, že ide o talianskú e, taliansku lobby, ale vôbec tak nie je. Týchto ľudí je naozaj veľa všade. Pani Somer spolupracovala na príprave konsolidovaného návrhu, to je Peťka na európskej úrovni chceme prispôsobiť právny rámec, pokiaľ ide o označovanie a zloženie, tak ako je to teraz. Ani viac, ani menej, lebo to, čo sa navrhovalo, bolo ustúpenie z pozícií, teda zmenšenie štandardu. Pokiaľ ide o návrh komisie, ten e, sa tomu venuje na úrovni health claims, tých zdravotných varovaní. Potom konsolidovaný návrh číslo 7, to je označovanie, a prezentácia a reklama. To sa týka dojčenskej stravy a stravy pre deti. Podarilo sa nám to zjednotiť o rovnaká miera ochrany pre obe e, skupiny. Konsolidovaný návrh číslo 12, to je zatiaľ otvorené zákaz reklamy na produkty, o ktorých teraz hovoríme. Toto je v parlamente e, tradičné jablko sváru, nie je na tom zhoda. Viem, že Rumúnsko má s tým problémy. Pani Sarbu o tom hovorila, ale žiaľ, e, nemohla som tam ustúpiť. No a potom, e, pokiaľ ide o tie kontaminanty, toto je konsolidovaný návrh číslo 9, to sú pesticídy, potom nanomateriály, celý tento balík a na záver Eh, známe GAMS a CHIMS. A to sú produkty, ktoré sme kedysi nemali a teraz sa rozširujú. Kompromis číslo 6, eh, reagujem všetky tie obavy, ktoré tu odzneli. My si myslíme, že eh, teraz by to ešte nemalo byť v zozname, ale chceme toto možnosť zvážiť, zavedenie týchto produktov do toho zoznamu na neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Rís. A tým pádom vlastne pristupujeme priamo k hlasovaniu. Ako prvý je na c 1 za, proti, Držali sa, schválené. C2 za, proti, zdržali sa, Schválené. C3 za. Proti. Zažali sa. Dobre, to si overíme. Takže C3 si overíme elektronicky. Hat Hlasovali ste? Dobre, končím hlasovanie. 32 za, 23 proti, schválené. Teraz C4 za, proti, zdržali sa, schválené. C5 za, proti, zdržali sa, schválené. C6 za, proti. Zdržali sa. Ešte raz si to teda zopakujeme. Kto je za C6? Kto je za? Dobre, teraz je to jasné. Proti, zdržali sa, schválené. C7 za. Proti. Zdržali sa, schválené. C8 za proti, zdržali sa, schválené, C9 za, proti, zdržali sa, schválené, C10 za, C10, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, C11, kto je za, proti, zdržali sa, Myslím si, že bolo to schválené. Teraz C12. To je za. Dobre, overíme si. Overíme si C11, aby sme si boli istí. Hlasovali ste? Končím hlasovanie. 32 za, 22 proti a bolo to schválené. C12 C12, kto je za? Proti? Zdržali sa? A bolo to zamietnuté. C13, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz hlasovanie v bloku, ako som vám vysvetlil. A to bude návrhy 58, 60 až 149 a úvodné ustanovenie 66 až 73. Kto teda súhlasí s týmto, nech zvihne ruku. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa a tým pádom to bolo zamietnuté a ušetrili sme si veľmi veľa práce. Wir kommen dann zu den einzelnen... Dobre, teraz zostaneme k jednotlivým článkom, článok 1. A tu máme návrh 57. To je u mňa strana 15. A ste už tam na strane 15. Kto je za? Návrh 57, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? A bolo to schválené. Teraz 28. Kto je za? Proti? Overíme si to, lebo nebolo to úplne jasné, takže overíme si 28. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 32 za, 27 proti a bolo to schválené. Imko 14, to je ďalší návrh, o ktorom budeme hlasovať. Takže kto je za, kto je proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté. Teraz Imko 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 128, kto je za? Proti? Zdržali sa? A bolo to zamietnuté. A teraz 133, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Teraz 30 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 143 za. Dobre, keď chcete 30 si overíme, takže elektronicky si overíme. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. 33 za, 27 proti. Dobre, že sme to overili. A teraz overíme si aj 143, kto je za, kto je proti. Držali sa? Zamietnuté. Teraz overíme si 31. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Nebolo to jasné, takže 31 si overíme. Hlasujte. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. 34 za, 27 proti a bolo to schválené. Teraz článok 2, návrh 144 za, proti, zdržali sa, schválené. 145 za, proti, zdržali sa, schválené. Imko 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 146 za, proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté. 147 za. Aha, chcete si overiť 146? Výborne, elektronicky si to overíme. Hlasovali ste? A teraz končím hlasovanie. 24 za, 34 proti. A teraz pokračujeme 147, kto je za proti, zdržali sa a bolo to schválené. Potom tu máme dva identické návrhy, IMKO 18 a 34, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Als nächstes stimmen wir über den Teraz tu máme návrh 173, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 35, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A potom tu máme 175, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 178, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 179 a 181 a imko 19, kto je za, proti, zdržali sa schválené, vitre 17 za, proti, zdržali sa schválené, 180 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, IMKO 20 a IMKO 21, môžeme hlasovať spoločne za, proti, zdržali sa, schválené. Nech sa páči. Prepačte. Nemala by 177 odpadnúť, a keď sme prijali 178. Á, takže bolo to tak. Tak je to v poriadku. Dann geht's weiter mit Amendment 38. Pokračujeme teraz 38, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. ITRE 14, za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 39, kto je za, proti, zdržali sa, bolo to zamietnuté. A teraz 130, 138, 183, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 185 za, proti, Zdržali sa. Dobre, overíme si to. Overíme si 184. Nie, 185. Hlasovali ste? Končím hlasovanie. 31 za, 28 proti a tým pádom to bolo schválené. Dostávame sa 186. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? ITRE 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 187 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 192, kto je za? Proti. Zdržali sa? Dobre, overíme si to. Overíme si 192. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 24 za, 34 proti. Tým pádom to bolo zamietnuté. 189, to je za proti, dá sa, že bolo to zamietnuté tou istou väčšinou. A teraz hlasujeme o 196. Kto je za? Ešte raz. Musíme hlasovať teraz o 196, aby sme teda vedeli všetci, o čom hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Dann stimmen wir ab über 44. Dafür? 44 za. Proti Zdržali sa. Dobre, overíme si to, lebo nebolo to jasné. Takže 44. Nech sa páči, hlasujeme elektronicky. Hlasovali ste všetci. Teraz končím hlasovanie. 25 za, 33 proti a bolo to zamietnuté. Teraz IMKO 24, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamietnuté. Teraz 209 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. ITRE 19 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz IMKO 25 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz 214 220, 221 a ITRE 22. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Zamietnuté. Dobre, overíme si tieto 4 návrhy. Elektronicky. Hlasovali ste? A teraz končím hlasovanie. 33 za, 29 proti, takže bolo to schválené. Teraz návrh 215. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz návrh na TZOMA 217, to je za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 218, 222, 223 a ITRE 23, to sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz identické návrhy 226, 234. Kto je za? Proti? zdržali sa a bolo to zamietnuté. 219 a ITRE 21, kto je za, proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté. Dobre, overíme si to. Overíme si 219 a I 21. Overíme si elektronicky. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. 24 za, 37 proti. Čo? Takže pokračujeme ďalej. A máme tu teraz 49 a ITRE 25. Identické návrhy, kto je za, kto je proti, zdržali sa a bolo to schválené. Dann geht's weiter mit 238, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, IMKO 26 za, proti, kto sa zdržal prijaté, ITRA 24 za, proti, kto sa zdržal prijaté, potom to bol ten nepripustný návrh, takže o tom nehlasujeme. Pokračujeme 50. Je tam ústny pozmeňovací návrh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. Dvestoštyridsaťdva, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 241. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 243. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 244. Kto je za? Kto proti? Kto sa... Pardon, prijaté. 245, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 246 za, proti, kto sa zdržal. Môžeme to overiť. 246. Už ste všetci hlasovali? V tom prípade končím hlasovanie. 33 za, 28 proti. Zamietnuté. Hovorí predseda, opravuje sa. Prijaté. 247, kto je za, kto proti. Ešte stále, kto je za, pardon. Kto proti teraz. Kto sa zdržal. Zamietnuté. Teraz 253 s ústnym návrhom, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 254, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 51 po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? To overíme. Ide o prvú časť návrhu 51. Koniec hlasovať 24 za, 37 proti, ale hlasovanie bolo zbytočné, nedávali sme pozor, pretože prvá časť odpadá, takže sme hlasovali zbytočne, ako hovorím. Ale o druhej časti hlasovať treba, je tam aj ústny návrh. Takže kto je za, prosím. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 249, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 250. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 251. Nie, overíme 250. Hlasovali ste, prosím. Konec hlasovania. 32 za, 30 proti. Prijaté. Dvesto päťdesiat jeden, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, 252, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 252. Bola tu požiadavka elektronické hlasovanie. Vyhovieme. 252. Elektronické hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania. 33 za, 28 proti. 260, 256, 256, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 257 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 258 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 259 a 260. Spoločné hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 261, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz 52, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz spoločné hlasovanie 263 a 265 a 267, kto je za, Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz znova spoločné hlasovanie 53 a 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Nasleduje Teraz 270, 270, kto je za? Takže nie. 267, 276, pardon, kto je za, 276, kto je proti, kto sa zdržal zamietnuté, teraz 277, kto je za kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 278 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté. Dann geht's weiter mit dem 2. Teraz dvojka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, 3, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 4. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 61. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Wir stimmen dann einmal ab über 8 und 9. 8 a 9. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 10, 11 a 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Imko 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 13. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trináctku overíme. Hlasujte elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Koniec hlasovania. 32 za, 29 proti, čiže prijaté. 14, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Dobre, overíme 14. Elektronické hlasovanie. Hlasovali ste? V takom prípade hlasovanie končím. 54 za, 7 proti. Chceli ste to overiť. Splnili sme vám toto želanie. Pokračujeme ITRE 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 17 bola stiahnutá. Čiže 84. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 86. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRA 6 za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 87 a IMKO 6. Spoločne hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 91 s ústnym návrhom. Kto je za? Nech sa páči. Pani Delange. Ja som myslela, že ak sú nejaké námietky proti ústnemu pozmeňovaciemu návrhu, takže sa o ňom nehlasuje. Takže ja mám námietku proti tomu ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Proti návrhu ako takému nemám problém. Dobre, takže je tu námietka voči ústnemu pozmeneniu, takže hlasujeme iba o pôvodnom texte. Či 91, kto je za pôvodný text 91, teda bez toho ústneho pozmeňovacieho návrhu. To je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 97. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Imko 8. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 98 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Stovka, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 20. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Sto jeden. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 102 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Aj 103, takže kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 104 za. Proti kto sa zdržal? Prijaté. Overíme 104. Elektronické hlasovanie. Hlasovali ste. Koniec hlasovania. 32 za, 29 proti. Prijaté. 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? 23 a 108 sú identické. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Radšej by som to overil, pretože mi to nebolo jasné. Hlasovali ste, prosím. Konec hlasovania. 23 za, 35 proti. Čiže zamietnuté. Pokračujeme o pár strán ďalej, konkrétne 27. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz imko 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 10. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 26 a IMKO 13 sú identické. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 119 a ITRE 11. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. A Obhorenie si žiadate. Takže dobre, 119 a ITRE 11. Elektronické hlasovanie. Hlasovali ste, prosím, koniec hlasovania. 38 za, 24 proti. Čiže prijaté. No, ja som to tak nevidel, nedalo sa to takto spočítať e, teraz 120 a ITRE 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? Teraz záverečné hlasovanie o takto pozmenenom návrhu správy. Elektronické hlasovanie otvorené. Hlasovali ste, prosím, koniec hlasovania. 61 hlasov za, Nikto nehlasoval proti, niekto sa nezdržal. A teraz hlasujeme o legislatívnom uznesení. To je samostatné hlasovanie. Znova elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovali ste, prosím, všetci. Koniec hlasovania. 62 hlasov za a znova Nikto nehlasoval proti, nikto sa nezdržal, takže srdečne blahoželáme kolegyni Rís. No, keď niečo zveríte iba ženám, tak to potom takto dobre dopadne. Blahoželám. Dobrá práca. Die Kollegin de Lange wünscht das Wort. Yes, thank you very much. Kolegyňa De Lange, áno, pán predseda, ďakujem. Chcela som samozrejme zablahoželať spravodajkyni, ale myslím, že by sme nemali zabúdať na sekretáriat, na zamestnanca sekretáriatu, ktorí uh, e, mali na starosti e, tento e, hlasovací zoznam. Naozaj to veľmi dobre zvládli pripraviť a preto toto komplikované hlasovanie relatívne dobre prebehlo. Takže vďaka sekretariatu. Áno, máte pravdu. Ja som sa poďakovala ženám, ja som sa poďakoval ženám a e, tým som myslel aj sekretariát, dámy v sekretariáte. Teraz správa Leinen, čo je bod 11, preskúmanie 6. environmentálneho akčného programu a stanovenie priorít pre ten 7. A poďme teraz teda hlasovať. Tí, čo tu byť nechcú, nech odídu. A začneme 14, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. Dobre, môžeme to overiť. 14. Haben alle abgestimmt? Hlasovali ste už, prosím. Koniec hlasovania. 30 za, 27 proti. Skoro by som bol povedal, že jasne prijaté. Teraz pokračujeme 16. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal prijaté? 17. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 18 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 20 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 19 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Zamietnuté. 25 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 22 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 26 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 27 bolo stiahnuté, čiže 28, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, 29 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 31 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 30 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 32 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 33 za, proti, kto sa, pardon, prijaté. Mne to bolo jasné, hovorí predseda, takže pokračujeme 34, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prijaté. gerne Wir vier. No dobre, overme to. 34. 34, 3, 4. 3, 3. Es 33 oder 4. Čo chcete, 33 alebo 34 overiť? Takže späť. 33. Elektronické hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Konec hlasovania. 37 za, 23 proti. Pekne sme si odhlasovali, hoci to bolo jasné. Teraz 34, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 35 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, 36 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis 2, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté a tým sa posúvame k úvodnému ustanoveniu C, nová verzia, kto je za, Ruku hore, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Chcete to overiť? Dobre, úvodné stanovenie C, D, nové. Koniec hlasovania. 23 za, 35 proti. Teraz ITRE 18 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 42 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 43 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 44 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 45 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 46 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 47 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 48 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 49 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 50 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 51 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 53 po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 56, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 58 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 57, znova po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 59, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 61, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pokračujeme 129, kto je za, kto proti, Kto sa zdržal? Zamietnuté. 67. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. ITRO 21 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme kompromisom 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pokračujeme 76 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je, prosím, za? Vás. Ja som proti tomu ústnemu pozmaňovaciemu návrhu. Dobre, takže hlasujeme o pôvodnom texte návrhu 76 Takže kto je za? Kto je za ešte stále? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme ITRE 7. Kto je za? Kto je za ešte stále? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis číslo 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ITRE 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Pokračujeme konsolidovaným návrhom 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Chcete to overiť? Nech sa páči. Konsolidovaný návrh číslo 7. Hlasovali ste, prosím. Koniec hlasovania. 32 hlasov za, 28 proti, čiže prijaté. Pokračujeme 95, kto je za. Deväťdesiatpäťka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz 97, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, i tre. 12, kto je za, kto proti, kto sa zdržal zamietnuté, teraz 99, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, teraz návrh číslo 100, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme kompromisom 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz 107 s ústnym pozmaňovacím návrhom. Kto je za? Kto je za ešte stále? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz pokračujeme 100 108. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 109. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 110. Kto je za? Kto proti, kto sa zdržal prijaté. 112, kto je za. Kto proti, kto sa zdržal zamietnuté. 113 za. Proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 9, kto je za. Kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme 118, kto je za. Kto je, pardon, kto je za 118 kto proti teraz? Kto sa zdržal? Prijaté 114. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 100. Overíme 114. Hlasovali ste, prosím, všetci. Koniec hlasovania. 31 hlasov za, 30 proti. Čiže prijaté. Blahoželám pánovi Šnohartovi. Teraz návrh 120. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 121. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 122. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. ...123, prvá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, druhá časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal Prijaté. Dann geht's weiter mit 124 dafür. 1, 2, 4. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijaté 1, 2, 5 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 2, 6 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 2, 7 za, proti, zdržali sa odmiet, zamietnuté 1, 2, 8 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 3, 0, hlasovanie v dvoch častiach za, proti, e, zdržali sa schvále, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže e, bu, skontrolujeme si to elektronické hlasovanie. E, hlasovali ste, hlasovanie ukončené. 31 za, 29 proti. Prijaté. 1, 3, 3 za, proti, zdržali sa odmietnuté 1, 3, 5 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 3, 6 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 3, 7 za, proti, zdržali sa prijaté 138 za, proti, zdržali sa prijaté, 139 za, proti, zdržali sa prijaté, 140 eh, eh, za, proti, zdržali sa odmietnuté, 141 za, proti, zdržali sa odmietnuté, 142 za, proti, zdržali sa odmietnuté 1, 4, 3 za, proti, zdržali sa odmietnuté 1, 4, 3 si skontrolujeme. E, hlasovanie sa začalo. Hlasovali ste všetci, hlasovanie ukončené. 30 za, 29 proti E, všimol som si, že je tá kontrola potrebná, takže e, takže ďalej e, konsolidovaný pozmeňujúci návrh 10 za, zdržal, proti, zdržali sa, prijaté. Takže skontrolujeme si konsolidovaný návrh 10 elektronickým hlasovaním. Hlasovali ste všetci? E, hlasovanie ukončené. 31 za, 28 proti, e, zdržal sa 1 a preto e, je to prijaté. Regitre za, proti, zdržali sa prijaté. 1, 3, 4 za, proti, zdržali sa odmietnuté regi 13 za, proti. Všetci ste hlasovali. Hlasovanie je uzavreté. 27 za, 31 proti. Takže či eh, eh, 13 za, proti, zdržali sa eh, sprijaté, 149 za, proti, zdržali sa e, odmietnuté 1, 50 e, za, proti, zdržali sa odmietnuté e, kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté to bolo jasné konsolidovaný návrh 12 e, za, proti, zdržali sa prijaté. E, skontrolujeme si konsolidovaný návrh 12. Hlasovanie sa začalo. Všetci ste hlasovali. Hlasovanie sa končí. Takže 30 za, 29 proti. 3, 2. Kompromis 13. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Jedna, šesť, jeden za, proti, zdržali sa prijaté, 1, 6, dva za, proti, zdržali sa odmietnuté, regi 4 za, proti, zdržali sa odmietnuté, regi 7 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 3 za, proti, zdržali sa odmietnuté 1, 6, 4 za, proti, zdržali sa prijaté 1, 6, 5 za, proti, zdržali sa odmietnuté 1 6, 7 za, proti, zdržali sa odmietnuté ITRE 8 za, proti, zdržali sa prijaté. ITRE 11 e, rozdelené na dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť ITRE 11 za, proti, zdržali sa mali by sme sa radšej skontrolovať. Takže tú druhú časť ITRE 11 si skontrolujeme. E, hlasovanie sa ukončilo. 34 za, 24 proti. Prijaté. ITRE 14 rozdelené na dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté v časti 2 za, proti, zdržali sa prijaté i 3 6 za, proti, zdržali sa prijaté 171 e, za, proti, zdržali sa prijaté 172 za, proti, zdržali sa prijaté 173 za, proti, zdržali sa prijaté, 174 za, proti, zdržali sa odmietnuté, 175 za, proti, zdržali sa prijaté, i 24 za, proti, zdržali sa odmietnuté e, Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté, návrh 2 za, proti, prijaté 3 za, proti, zdržali sa prijaté 6 za, proti, zdržali sa prijaté 7 za, proti,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 musím sa opraviť, hovorí e, pán predseda. Hlasovali sme o ústnych e, pozmeňujúcich návrhoch, ktoré musíme hlasovať o druhej časti. Takže to je návrh 8 e, a druhá časť, ktorá bola odhlasovaná kladne. Za, proti, zdržali sa odmietnuté. Za, proti, zdržali sa prijaté, to je 90 za, proti, zdržali sa odmietnuté. 11. Je to ústny pozmenujúci návrh od zelených. Takže budeme hlasovať v dvoch častiach. Takže teraz prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, a druhá časť e, e, návrh 12 e, rozdelenie na dve časti za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa odmietnuté, 13 za, proti, zdržali sa prijaté. Takže už sme skoro na konci. Takže budeme o tom definitívnom texte hlasovať elektronicky. Hlasovanie sa začalo. Hlasovali ste všetci? Hlasovanie sa ukončilo. 50 za 8 proti 1, jedno zdržanie, takže výborne. Takže e, tým sa hlasovanie ukončilo. Ďakujem vám za disciplinovanú prácu. E, Bolo to pomerne, bol to pomerne zložitý hlasovací zoznam a teraz pokročíme ďalej k ďalšiemu bodu nášho programu. So, ich bitte diejenigen, die weiter dabei sein... Chcel by som poprosiť všetkých tých, ktorí chcú byť prítomní, aby sa usadili a tí, ktorí by chceli odísť, nech sa páči, kľudne odíte, aby ste nás nerušili. A dostávame sa k bodu číslo 12, ústna otázka na ústne zodpovedanie k samitu Rio plus 20. A teraz by som chcel dať slovo komisii. Je, a nech sa páči, máte slovo. Das Wort. Okay, thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Ehm, dovolte, aby som vám v prvom rade poďakoval za túto príležitosť, aby som vás stručne informoval o tom, ako, sa, hm, ako prebiehajú prípravy na e, konferenciu Spojených národov e, o rozvoji, ktorá sa má konať v Rio de Janeiro 20. do 21. júna. Takže ako to prebieha, ako to postupuje dopredu. Takže v prvom rade treba povedať, že veci sa začínajú hýbať veľmi rýchlo v tejto chvíli. E, ešte pred ešte 4 mesiace vlastne predtým, kým, než sa má konať táto konferencia, takže všetko sa v podstate teraz už poprvýkrát e, zišlo a krajiny už poslali svoje príspevky. A e, už do novembra e, minulého roka a to umožnilo v podstate vypracovať taký negociačný dokument, ktorý bol e, vydaný e, v januári. Je to taký nulový návrh, v podstate je to taký základný východiskový dokument pre tú konferenciu Rio Press plus 20. A e, v podstate tie výsledky budú závisieť od toho, ako sa tento dokument ďalej v Riu rozpracuje. Takže E, väčšina krajín prijala e, závery tohto nulového dokumentu alebo dokumentu e, nula celkom pozitívne. Hovorí sa tam o hospodárstve v kontexte udržateľného rozvoja a o tom, o, o, o tom akú, akú rolu plní v udržateľnom hospodárskom rozvoji. Ten negociačný dokument, dokument na rokovanie nie je až tak konkrétny, e, nie je tak konkrétne zameraný, takže e, samozrejme treba ešte vykonať prácu, aby e, sa takým stal. Na konci januára v New Yorku sa o tom poprvýkrát rokovalo a potom tieto rokovania pokračovali vlastne vo februári, takisto v New Yorku. A zároveň Európska ráda e, vypracúva e, svoju, alebo pripravuje svoje stanovisko, alebo stanoviská, ktoré sa 9. E, marca definitívne sformulujú na environmentálnej rade. To znamená, tam sa definuje stanovisko Európskej únie a samozrejme aj na samite Európskej únie sa dopracujeme k určitým záverom, pokiaľ ide o Rio tie skutočné rokovania, e, pokiaľ ide o Rio, e, začnú pravdepodobne po prvom e, čítaní na konci apríla alebo začiatkom mája, to znamená pomerne neskoro, a to potom v podstate povedie k tým záverečným rokovaniam. Takže ja chcem zdôrazniť niektoré otázky, ktoré, o ktoré ide a ktoré o ktorých sa bude rokovať. V prvom rade na základe eh, eh, iniciatívy Kolumbie a Guatemaly eh, prebieha debata, do akej miery by malo byť Rio vlastne miestom, kde sa dohodne proces alebo spustí proces e, stanovenia akýchsi globálnych e, cieľov udržateľného rozvoja, e, ktoré by mali viesť k transformácii, ktorú potrebujeme na to, aby sme dosiahli udržateľný rozvoj. A toto, e, táto diskusia prebieha, ešte sa nedospelo k nejakým definitívnym stanoviskám, ale narastá podpora myšlienky, že by Rio malo vypracovať určité ciele, že by sa tam mali stanoviť určité ciele, ktoré budú ukazovať cestu ďalej po e, konferencii v Riu, prosto čo by sme sa mali snažiť dosiahnuť. A e, pokiaľ ide o stanovenie týchto cieľov, tak mm, Komisia pracuje na piatich kľúčových oblastiach, kde e, by e, sa teda takéto ciele mali definovať a e, ktoré by, sa mali, ktoré by mali získať širokú podporu, samozrejme okrem tých rozvojových cieľov milénia do roku 2050. A tie tých 5 oblastí sa týka oceánov, rybného hospodárstva, e, degradácie pôdy, efektívneho využívania vody a prístupu k vode. E, to už je súčasť e, tých globálnych cieľov a potom efektívneho využívania zdrojov so zameraní na chemické odpady a samozrejme na energie a no, prístup k obnoviteľným energiám najmä teda na základe procesu generálneho tajomníka OSN a tých cieľov, ktoré e, sa stanovili v rámci toho prebiehajúceho procesu. Takže to je taká prvá vec, ktorú chcem zdôrazniť a o ktorú ide. Po druhé, samozrejme, je tu otázka a tu vznesla najmä Európska únia, ako možno zabezpečiť, že tie ciele, ktoré sa stanovia, sa budú aj plniť a že sa v podstate dohodnú nejaké opatrenia a na vnútroštátnej, medzinárodnej aj e, globálnej úrovni, tak aby sa dosahovanie tých cieľov zrýchlilo. A to sa prejavuje v tom negociačnom dokumente, je tam akási cestovná mapa eh, opatrení. Samozrejme, čaká nás ešte dlhá cesta, aby sme zabezpečili, že tieto opatrenia sa eh, stanú predmetom konsenzu v Riu a že sa skutočne premietnú do nejakých konkrétnych a dostatočne ambicióznych eh, opatrení na splnenie všetkého toho, čo sa v Riu dohodne. Po tretie, chcem zdôrazniť otázku a e, diskusiu o riadení. E, samozrejme, jestvuje zhoda na tom, že v Riu treba diskutovať o reforme udržateľného, e, udržateľného riadenia rozvoja na globálnej úrovni. A samozrejme, táto reforma súvisí s reformou inštitúcií, a reforma inštitúcií súvisí e, takisto so stanovovaním cieľov. O tom sa tam bude hovoriť. Európska únia e, má také stanovisko, že e, ten environmentálny pilier udržateľného rozvoja, to je práve to, riadenia, práve to riadenie, je fragmentovaný a nedostatočný a mal by sa jednoducho posilniť. A mala by sa vlastne e, mal by nadobudnúť podobu akejsi e, inštitúcie v rámci Spojených národov. E, preto sa teda hovorí práve o reforme riadenia udržateľného rozvoja, čo by sa malo robiť, čo by sa či by sa nemal vytvoriť nejaký, e, či by sa nemala vytvoriť nejaká osobitná rada a podobne. Z hľadiska Európskej únie inštitucionálna reforma a debata o nej je e, širšia než to, čo sa odohráva v, organiza- v organizmoch Spojených národov. Ehm, treba takisto um, sa dotknúť otázok medzinárodného obchodu a stanoviť priority v rámci tej transformácie, ktorá je potrebná a takisto eh, by eh, sme sa mali zamerať na lokálnu a verejnú hm, súkromnú dimenziu eh, tejto rozpravy. A napokon chcem ešte zdôrazniť diskusiu o spôsobe a prostriedkoch realizácie týchto cieľov, kto za to bude platiť, a kto vlastne bude e, znášať tie náklady tých cieľov, ktoré sa dohodnú e, v Riu. E, zmena na zelenú a inkluzívnejšiu globálnu ekonomiku bude vyžadovať 2 prechodných bude vyžadovať investície z HDP vo výške 2% a žiadna oficiálna e, pomoc, rozvojová pomoc nie je schopná e, vygenerovať takéto e, množstvo peňazí, takže treba pouvažovať o tom, ako tieto náklady kryť a že sa to bude musieť v podstate čerpať z tých vnútroštátnych rozpočtov. Najmä pokiaľ ide o menej rozvinuté krajiny, najmä v prípade menej rozvinutých krajín treba e, zmobilizovať e, zdroje. Takže to sú všetko otázky, o ktorých sa bude e, roz, ro, diskutovať. Samozrejme, budú tam zastúpené rôzne názory podľa rôznych zoskupení krajín a regiónov a každom prípade však e, ide o e, zelen, zelenšie a e, inkluzívnejšie hospodárstvo ako príležitosť na nastolenie udržateľného rozvoja a na vytváranie príležitostí a pri zá, súčasnom respektovaní miestnych podmienok a pri súčasnom vytváraní pracovných príležitostí a to najmä e, v podmienkach afrických krajín, ale takisto aj v krajinách ako je Čína, Japonsko a niektoré z juhoamerických krajín ako je e, Mexiko, Chile, e, Guatemala. To sú krajiny, ktoré si uvedomujú, že je to dôležité. Zároveň Ehm, sa, ehm, sme konfrontovaní s určitým odporom e, voči e, tomto pojmu zelenej, e, zeleného hospodárstva, inkluzívneho hospodárstva. Niektoré krajiny Južnej Ameriky napríklad, alebo ako napríklad Venezuela, Bolívia a takisto do istej miery aj Brazília, nie sú až tak e, úplne presvedčené, že toto je pre svetové hospodárstvo v budúcnosti dôležité a chcú vedieť, napríklad India takisto, e, chcú mať väčšiu istotu, že mm, to e, skutočne pokrie všetky aspekty udržateľného rozvoja vrátane hospodárskych a sociálnych aspektov e, udržateľného rozvoja. A e, takisto sa ozývajú hlasy, že to v podstate znamená určitý e, pokus o prevzatie iniciatívy zo strany rozvinutých krajín. Takže len aby som na, nakoniec uzavrel tú otázku, veci sa skutočne teraz hýbu veľmi rýchlo a zrýchluje sa celkové to tempo, tak ako sa blížime k aprílu, k máju. E, samozrejme, tie plány sú ambiciózne, e, ale dosiahnutie konkrétnych výsledkov v Riu nebude jednoduché. Čaká nás veľa práce e, aj na poli vonkajšej diplomacie, tak aby sme dosiahli v Riu dohody, ktoré budú uspokojivé aj pre Európsku úniu a európske inštitúcie ako Európsky parlament e, môžu zohrávať veľmi dôležitú rolu v tomto procese. Ďakujem vám. Vielen Dank. Ja, Michael. Ďakujem vám. E, pani Kensukajty z DG Agri je tu, chcela e, by ste sa, chceli by ste sa ujať slova? Mm, vyzerá to tak, že nie, takže teraz pán Gebrandy. Možno, je, e, keďže je tu zástupca rady, tak možno rada by sa mohla ujať slova ako prvá. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. Len v nadväznosti na to, čo sme počuli, len niekoľko doplňujúcich poznámok. E, Začnem tým, kde sa vlastne teraz nachádzame, pokiaľ ide o Rio plus 20. Takže e, rada je toho názoru, že e, treba dosiahnuť úspech e, v Riu. E, my sa snažíme skutočne zaobrať všetkými tými oblastiami, o ktorých sa tu hovorilo, to znamená oceánmi, štruktúrou riadenia a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je pochyb o tom, že samozrejme E, tie rokovania budú veľmi náročné a budeme, musíme počítať aj s, samozrejme s určitými diplomatickými e, kľúčkami, ale e, treba sa do toho pustiť. Vidím pozitívne signály, ktoré vysielajú ministerstva aj politici z rôznych častí sveta, pokiaľ ide o tento proces na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni Takže Európska, e, e, Európsky parlament samozrejme v tomto procese zohláva, zohráva veľmi dôležitú e, rolu, pokiaľ ide o vytváranie sieti a nadvezovanie kontaktov na národnej úrovni. Samozrejme, je tu otázka toho, aké ciele sa stanovia, ako sa potom budú naplňať. Toto je samozrejme veľmi náročná úloha a urobíme všetko eh, preto, aby sme naplnili očakávania a aby skutočne eh, tá konferencia v Riu bola úspešná. Dánske predsedníctvo eh, sa snaží skutočne intenzívne pracovať na tejto otázke očakávame, že nám e, jednotlivé európske štáty e, pošlú svoje e, informácie a postoje k tejto veci do konca tohto týždňa a na budúci týždeň budeme mať neformálne stretnutie ministrov v Dánsku na túto tému a tam sa budeme snažiť definovať pozíciu Európskej alebo stanovisko Európskej únie a e, takisto Pracujeme na medzinárodnej e, rovine a pracujeme na e, dokumentoch pre Rio plus 20 a spoločne s komisiou a vonkajšou službou sa maximálne snažíme, aby sme skutočne boli viditeľní aj medzi jednotlivými e, stretnutiami. Využívame každú príležitosť na to, aby sme e, prispeli e, k úspechu celého procesu, aby sme nadviazali kontakty s ďalšími dôležitými aktérmi. Mm, zelené hospodárstvo to nie je niečo, čo sa týka len rozvinutých krajín, ale má takisto výhody aj pre rozvojové krajiny. To je dôležité a urobíme maximum, aby sme e, skutočne nadviazali e, spoluprácu s tými progresívnymi, e, pokrokovými aktérmi a to nakoniec sa takisto budeme snažiť aby sa e, do tohto procesu zapojila aj občianská spoločnosť, e, ktorá je jedným z dôležitých aktérov, a to tak pred Riom, ako aj po Riu. Ďakujem vám. Ďakujem vám, pán Hansen, za e, predsedníctvo, vášmu predsedníctvu. A teraz prosím ďalšieho rečníka. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za eh, komisii aj eh, rade za aktuálne informácie, pokiaľ ide o situáciu v prípravách na eh, summit v Riu. Je pozitívne, že podporujú tú istú agendu, ktorú vlastne podporujeme aj my a že pracujú intenzívne na, to, aby sa všetko, na tom, aby sa všetko podarilo. Keď sme si e, vypočuli o e, tom, ako sa snažia a koľko málo času na to majú, tak to skutočne oceňujeme. A treba využiť príležitosti, ktoré sa nám naskýtajú. E, prebieha mnoho rôznych rokovaní, ktoré v určitom bode sa zastavili a teraz máme možnosť ich zasa oživiť Takže teraz v podstate máme príležitosť zlepšiť, podstatne zlepšiť e, e, ten medzinárodný institucionálny rámec v rámci tohto samitu. Mám niekoľko otázok. Jedna sa týka koordinácie medzi komisiou a radou. A keď budeme v Riu, kto z tých dvoch inštitúcií vlastne e, bude tým prvotným negociátorom vzhľadom na tie skúsenosti z predchádzajúcich e, konferencií a samitov je to veľmi dôležitá otázka, takže to je jedna otázka. A druhá otázka sa e, týka súčasného stavu najmä vo vzťahu k rozvojovým krajinám, lebo v Durbane, ako som to pochopil, e, sa tie veci začali posúvať a e, G77 nebolo tak jednotné ako predtým, takže e, rada a komisia e, pracuje na tejto otázke. Takže tie, tie, tie zväzky a ktoré sa e, v Durbane e, prejavili medzi rozvojovými krajinami, e, budú fungovať znova, alebo sa v tom niečo zmení. Ten nulový návrh je pomerne pomerným sklamaním, ako sme už počuli tu na povedať, takže dúfame, že sa dosiahne určitý pokrok. Napokon pán predseda E, len ešte si skontrolujeme svoje poznámky, hovorí rečník. E, ide tu ešte e, o to, čo hovoril zástupca dánskeho predsedníctva. Hovorili ste o New Yorku a o tom, že to nie je v podstate najideálnejšie miesto na rokovanie a že by sa teraz mali veci preniesť na politickú rovinu. Myslím, že toto je skutočne obrovská príležitosť pre Európsku úniu, aby preukázala, že tieto všetky, všetky tieto veci berie veľmi vážne. To je e, Otázka teda je, či si to takto e, skutočne uvedomujeme. A potom, pokiaľ ide o e, tú environmentálnu radu, ktorá sa má konať na budúci týždeň a takisto zapojenie európskych ministrov do tohto procesu, to je niečo, na čo by som sa ešte chcel takisto opýtať. Teraz pán Karl-Heinz Florenc. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne autorovi otázky. Isté táto otázka je na mieste. A čo sa týka toho dokumentu Zero Draft, musím povedať, že nie je to také výborné. Komisia to, čo k tomu dodala, no dobre, no tak nie je to konec koncov ani takých úloha. A keď sme si vypočuli komisiu a keď sme si vypočuli aj zástupcu rady, ktorý hovoril veľmi zaujímavým spôsobom o tých aktivitách, tak čo mi tu trošku chýba, je dokument s takými rukolapnými argumentami a aby sme tam nejako uviedli aj nejakú konkrétnu stratégiu, ktorá mi teraz nie je veľmi jasná. Kolega Gerbrandy to vlastne hovoril, že ako chceme teda spolupracovať. A existuje stanovisko potočníka Pibalxa, ale neviem, či to je teda rada, či komisia, je to teda komisia, alebo iba potočník a Pibalx. To sú otázky, ktoré ma skutočne zaujímali. A potom druhý bod – Budem veľmi vďačný, keby spolupráca medzi inštitúciami prebiehala podobne ako v rámci prípravy na summit v Durbane, keby teda to platilo aj pre Rio. Myslím si, že bolo by to veľmi dobré. Ďakujem pekne a teraz Jo Leinen a potom Judith Merkis. Eh, Ďakujem. Som veľmi rád, že Rada a komisia sa teda angažujú pre tento summit položme si otázku, aká je úloha Európskej únie, tak našou úlohou je byť lídrom, to je úplne jasné, čo sa týka tém, ako je udržateľnosti, tak my vlastne na tom pracujeme už roky, 10 ročia a môžeme ponúknuť veľké skúsenosti. Pevne verím, že politika EÚ bude hovoriť jedným hlasom, preto je veľmi dôležité, aby Rada a Komisia mali spoločný projekt. Po druhé, dôležité je, aby naša diplomacia bola dostatočne silná na to, aby sa podarilo vytvoriť aliancie. Počuli sme, že je tu istý odpor. Hovorilo sa o tom, že napríklad zelená ekonomika, že je to taký trik zo severu, že je to nejaký protekcionizmus, ktorý má brániť rozvoju Dôležité je, aby tie štáty, ktoré sú lídrami, si našli svojich partnerov a potom to prospeje všetkým. No čo sa týka RIA, kto vie, aká je teda možnosť, či sa podarí dosiahnuť konkrétne ciele. Dôležité je byť konkrétny a nevágny. Položme si otázku, či by sme dokázali pre jednotlivé sektory stanoviť a schváliť konkrétne ciele, teda niečo podobné ako v rámci ochrany klímy máme konkrétny cieľ a síce, aby to zvyšovanie teploty nebolo viac ako o 2 stupne. Takže takéto niečo by sme mali mať aj na summit v Riu. Potom ďalšia téma sú údaje. Mali sme už tému environmentálneho zúčtovania bolo by dobre, keby sa na Riu schválilo to, aby sme získavali globálne údaje o kapacite jednotlivých ekosystémov a o jednotlivých hraniciach zaťažiteľnosti týchto ekosystémov. Chcel by som sa ešte jednu vec spýtať. Už sa to viac, viac menej spomínalo. Účasť jednotlivých, účasť, e, účasť jednotlivých aktérov. Napríklad, e, čo sa týka Riu, tam máme agendu, ktorá sa týka komún a bolo by dobré, aby sme tu mali nejakú držateľnú agendu a musíme ju samozrejme podporovať. Ďakujem pekne. Teraz Judith Merkis a potom Vittorio Prodi, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, za túto otázku. Ďakujem pekne komisii a rade za odpovede. Ja som si prečítala ten dokument o Riu plus 20 a musím povedať, že je to také, také neveľmi jasné. Sú tam skôr také úmysly, mohli by sme, chceli by sme a trošku ma to znepokojuje, lebo e, tento summit bude o 3,5 mesiaca. Už sa to vlastne raz presunulo do budúcnosti. A ak to bude také pochybné a bude to o 3,5 mesiaca, položme si otázku, či budeme mať nejaké konkrétne výsledky. A bolo by dobré, keby ste mi na to dali odpoveď. Myslím si, že ten dokument je ináč dobrý a ten výsledok by bol výborný, ale aby to nebolo také, že mohli by sme podporovať, mohli by sme vytvárať mohli by sme prispieť. Bolo by som rada, keby tam boli nejaké konkrétne výsledky. V súčasnosti pracujeme na viacerých témach na úrovni EÚ a prečo by sme to nechceli presadiť aj na globálnej úrovni? Takže nielen Potočník a Peebles o tom hovorili, ale konec koncov aj komisárka Hedegord hovorila o tom na výbore ITRE minulý rok a hovorilo sa o udržateľnej energii pre všetkých. Hovorilo sa o tom, aká je to dobrá téma a bolo by dôležité, aby sme nejakým spôsobom to posolstvo nezoslabovali, aby to, dôležité, aby ten impuls bol silný. Máme tu množstvo priorít a položme si otázku, či by nebolo dobré, aby sme všetky tie značky, ktoré máme, ktoré majú vplyv na svete, či by im bolo dobré teda vytvoriť nejaký systém, kde každý by vedel, kde je ten zdroj, aký je vplyv, aké sú environmentálne náklady, ako vlastne vznikol daný produkt, ako postupujú jednotlivé podniky, myslím si, že to by skutočne znamenalo veľmi veľa. A mohol by to byť výsledok RIA, Takže takéto označovanie prepojené s environmentálnymi aspektami a energetickou účinnosťou, ako ten systém STARS, myslím si, že bolo by to výborné. A jednoducho, prečo by sme, by sme nechceli mať takýto systém na globálnej úrovni? Hm, bo vlastne ide tu o to isté. Ťažba surovín a to, ako postupujú podniky, Myslím si, že Rio by sa mal zameriavať na taký mikrosegment. A čo to vlastne znamená? Doteraz máme systém pre veľké, veľké podniky, veľké štruktúry medzi štátmi, kontinentami. Toto mohol byť summit pre občanov. Akým spôsobom môžeme ovplyvniť život ľudí v Afrike, ako môžeme zabezpečiť udržateľné energie pre ľudí, ako teda vypracovať konkrétne návrhy pre mikroúroveň. Myslím si, že keby sa to podarilo, bola by to dobrá značka, dobrý signál pre tento summit. Vielen Dank, Judith Merkis. Als nächstes spricht dann Vittorio. Ďakujem pekne a teraz pán Vittorio Prodi a potom Peter Líze. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že Rio plus 20 mm, je dôležité podujatie. Jednoducho je to šanca, ktorú nesmieme premeškať. Je to veľmi dôležité. Je to dôležité z hľadiska konceptov. Musíme si uvedomiť, čo tu ide. Je tu o koncepty biodiverzity, udržateľnosti. To sú konec koncov aj výsledky z minulosti a preto by sme mali byť odvážni a ambiciózni. No a musíme prijať viaceré zásadné rozhodnutia a podľa môjho názoru je dôležité, aby sme boli explicitnejší pri tých rozhodnutiach. To znamená, že aby sme boli takí konkrétnejší, ako je to uvedené, že beyond GDP, takže musíme si povedať otázku, ako riešiť tieto veci ponad hrubý domáci produkt, ako prekonávať takéto bariéry, čo tu môžeme vytvoriť nové, aké nové pozície ako občianská spoločnosť. A potom samozrejme si musíme uvedomiť, že blahobyt jednotlivca je vlastne centrom všetkých aktivít a preto je veľmi dôležité, aby sme zároveň sa zamerali aj na aspekty rovnosti. To je veľmi dôležité. Doteraz sme sa skôr zameriavali na inú esper, e- e- e- iné aspekty a inú úroveň. Napríklad, ako zabezpečiť prístup k vode. To je dôležitá téma, tento problém s vodou je iste riešiteľný a potom sú ďalšie úrovne, ako napríklad energie a tak ďalej. A existuje množstvo prírodných zdrojov, kde vlastne ešte Nemáme nejaké konkrétne riešenie a musíme nájsť určitý princíp, ako zabezpečiť prístup všetkých ľudí k prírodným zdrojom. Toto je pre všetkým dôležité pre budúce generácie. Takže podľa mňa hlavne si to vyžaduje odvahu, aby sme zabránili tomu, aby sme tu mali iba iba neustále využívanie, teda využívanie prírodných zdrojov, musíme sa viac zamerať na solidaritu, udržateľnosť a to je veľmi dôležitý faktor pre fungovanie našej spoločnosti. Samozrejme, dôležité je nájsť zhodu a preto je veľmi dôležité, aby Rada a komisia tu spolupracovali. Ja sem chcem poďakovať za odvedenú prácu. A samozrejme ja som vám v dispozícii, keďže sa zaberám touto témou. Myslím si, že špecificky sa môžeme venovať týmto témam a chcel, chcel by som povedať, že je nutné byť odvážni, musíme postupovať veľmi odvážne a rýchlo, musíme si stanoviť ciele, ktoré chceme dosiahnuť. No a samozrejme implementácia tých cieľov je veľmi zásadná. Dôležité je vytvoriť spoluprácu na lokálnej a regionálnej úrovni. Ďakujem pekne a teraz má slovo Peter Líza a potom Karl Schlüter. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj Rade a komisii. Ak dovolíte, prednesem dva konkrétne body. Poprvé je tu otázka, či vlastne by sme chceli vytvoriť vlastnú organizáciu, ktorá sa zaoberá životným prostredím na úrovni OSN. Pred niekoľkými mesiacmi som o tom hovoril so Steinerom a on spomínal uh, určitý, určitú vec. No a chcel by som povedať, že tuto máme napríklad eh, životné prostredie a zdravie zlúčené na úrovni nášho výboru potom je tu spolupráca s VHO. Samozrejme, tam nefunguje všetko bezchybne, ale je tam snaha spolupracovať. My tie vzťahy chceme ďalej rozvíjať a veľká výhoda VHO spočíva v tom, že je to organizácia OSN, ktorá môže príjmať rozhodnutia. Stretnú sa ministri e, zdravotníctva a potom sa celý svet zaoberá tým, čo sa schválilo. Samozrejme, tie veci je možné zlepšiť, ale aspoň je tam niečo. Čo sa týka životného prostredia, tak takýmto spôsobom sa nestretávajú ministri životného prostredia a nepríjmajú takéto rozhodnutia. Myslím si, že tá téma životného prostredia určite si vyžaduje, aby sme mali takéto grémium, tie myšlienky, ktoré sa tam spomínajú v súvislosti s tým, že či OSN by to dokázalo zvládnuť. To je skôr vec reformy OSN, ale preto je dôležitá otázka, či teda vznikne takáto organizácia na rovni OSN alebo nie a kladím túto otázku rade a komisii. Chcel by som radu a komisiu požiadať, aby energicky zastupovali to, čo je uvedené v našom dokumente. No a teraz po druhé, s veľkým záujmom písomne ako aj ústne som zobral na vedomie, že štát ako Guatemala by sme mali angažovať pre udržateľný e, rozvoj. Ja som roky pôsobil ako lekár v tejto krajine, takže ju poznám veľmi dobre. A je tam pre mňa jasná diskrepancia Mnohé štáty si uvedomujú, že je dôležitý udržateľný rozvoj, ale v tých štátoch je to zložitejšie ako v Európskej únii. A síce ide o to, že tam ministri zájemne nekomunikujú. Napríklad minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie medzi USA a Čínou. Bola tam konec koncov aj Guatemala a tam oni nás kritizovali kvôli obchodu s, em- s emisnými certifikátmi, ktoré by sa týkali leteckej dopravy a hovorili o tom, že oni do toho nechcú ísť. A preto by som chcel povedať tým, že ktorí rokujú o príprave samitu Rio plus 20 a ja nevyznajú sa v tej téme, aby si uvedomili, že takto to funguje. Chcel by som ich poprosiť, aby požiadali tých, ktorí zastupujú Guatemalu, že buď teda, aby skoncovali s tou zelenou retorikou a povedali, že sme proti udržateľnému rozvoju, alebo potom, aby požiadali ich príslušné ministerstvo dopravy, aby konečne vyriešili ten spor s Európskou úniou a myslím si, že to bolo veľmi dôležité dosiahnuť už pred Riom. Ďakujem pekne, Peter Líze a teraz Karl Schlüter a potom Miroslav Ousky. Nech sa páči. Ďakujem. Spomínali ste pojem zelená ekonomika. Častokrát to počujem, ale každý myslí niečo iné. Pevne verím, že keď vy ste hovorili o zelenej ekonomike, že to neznamená rast s pomocou zelených technológií a potom inflácia a rozličné bubliny a také, takéto témy a nedostatočná technologická zmena. To nestačí na to, aby sme zvládali tie vízy, ktoré tu máme. Podľa mňa, keď hovoríme o zelenej ekonomike, tak eh, nielen je to udržateľné z environmentálneho hľadiska, ale aj sociálneho a spoločenského. Tu ide o to, že chudobnejšie krajiny tohoto sveta majú právo na spravodlivejší podiel na globálnych zdrojoch. To je zelená ekonomika a to zároveň znamená, že to riešenie, ktoré sa opiera o rast tu a teda vytváranie pracovných miest, častokrát sa hovorí o ľahkom prístupe ku kapitálu, čo vedie k bublinám a potom k rozličným krachom. To nie je v súlade s tým zeleným ponímaním, lebo ak táto politika rastu bude úspešná, budeme neustále využívať viacej zdrojov alebo väčší podiel zdrojov. Takže čo vlastne znamená zelená ekonomika, keď hovoríte o nej? Pevne verím, že to neznamená tento tzv. zelený rast, lebo to vôbec nereaguje na a globálne výzvy. A preto by som bol rád, keby ste vysvetlili, čo vy myslíte pod tým pojmom zelená ekonomika a mne ide pre všetkým aj o sociálny aspekt. Ďakujem pekne, pán Šluter A teraz má slovo pán, pán Miroslav Ouský a potom pani Grillie. Ďakujem, pán predseda. Nadviažem na to, čo pohovoril pán Karl Schlitzer. Keď sa oháňame zelenou ekonomikou, tak tu v Európe to znie veľmi jasne. Predstavy o tom, čo by to malo byť, by <clears throat> každý z nás na pôde Európskeho parlamentu eh, alebo Európskej únie mal byť schopný veľmi dobre definovať ale v súvislosti s hospodárstvom e, rozvojových krajín je to pomerne ťažšie vysvetliť im, že zelené hospodárstvo nie je akýsi figel tých bohatých, ako si zabezpečiť e, ďalší rozvoj na úkor krajín, ktoré sa ešte stále rozvíjajú. To je veľmi ťažké a preto by som sa veľmi prihováral za e, akúsi konkretizáciu. Možno som mal na začiatku povedať, že by som chcel autorovi otázky poďakovať za tieto otázky, ktoré zniesol, lebo nám to vlastne umožňuje túto diskusiu. Hoci treba povedať, že mám určité výhrady, e, ktoré sa v tých otázkach e, opak, k slovám, ktoré sa tam opakovali, e, a to zabezpečuje. Myslím, že komisia ani rada nemôže zabezpečiť na globálnej celosvetovej úrovni zabezpečiť nič. Môže sa o to usilovať, môže sa snažiť, môže si klásť požiadavky, ale keď si pripomeniem tú otázku, ako zabezpečiť reformu OSN, tak si myslím, že NATO, Európa, aj keď je významným hráčom, tak ešte stále na to krátka, malým pánom, bez nejakej e, konkrétnej globálnej dohody, E, nemôžeme prosto na globálnej úrovni a celosvetovej úrovni nič zabezpečiť. Ozvali sa tu názory, že politika, ktorá sa bude odohrávať na konferencii Rio 20, že by mala byť veľmi konkrétna a zameraná viac lokálne a byť bližšie k jednotlivým občanom. A s týmto ja skutočne súhlasím, lebo často tie vznešené ciele e, ako trvalý udržateľný rozvoj a tak ďalej sa môžu dokola opakovať, ale ak sa tomu nedá konkrét, na mapa návrhov, tak e, tá váha konferencie aj našich snách bude klesať. A z tých tém, ktoré som tu počul, by som zdôraznil niektoré, ktoré sú relatívne jednoducho realizovateľné a vysvetliteľné aj v rozvojových krajinách, ako napríklad odpadové hospodárstvo, využívanie a recyklácia odpadov, E, bránenie znečisťovaniu vody a podobne. To sú veci, ktoré moderný svet môže e, priniesť do rozvojového sveta bez veľkých problémov a každý z vás e, určite zažil to, že navštívil nejaký pozemský raj, v tropoch a nakoniec zistil, že sú tam kopy odpadkov, ktoré horia. Takže tam je potenciál nielen na zlepšenie životného prostredia a na štartovanie trvalo udržateľného rozvoja, ale e, aj na to, ako relatívne lacno e, zabezpečiť vznik nových pracovných miest a zvýšenie životnej úrovne. A tieto konkrétne ciele nachádzajú podľa môjho názoru celosvetovú podporu, lebo keď hovoríte s ľuďmi v Indonézii alebo Malajsku, tak aj oni sa obávajú o kvalitu svojich vôd a životného prostredia. Takže myslím, že to je téma, ktorá je veľmi konkrétna a ktorá sa môže lepšie realizovať a je skutočne realizovateľnejšia, než e, keď sa budeme zaštisovať nejakými e, vyhláseniami o tom, že bojujeme proti chudobe. Takže myslím, že Európska únia jednoducho nemôže odstrániť chudobu na celom svete. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ousky a teraz pani Belie. Ďakujem, pán predseda Áno, môžem byť stručná, keďže kolegovia už vystúpili. Ja tiež zdieľam túto obavu, ktorú kolegovia avizovali, pokiaľ ide o objektívy a um, naše záväzky. Myslím, že komisia ani rada nám celkom dobre nepovedali, aké výsledky môžeme očakávať z tohto summit, od tohto samitu Zeme. Boli by sme radi, keby Rada a komisia nám povedali, akú majú pozíciu a ako chcú na medzinárodnej úrovni e, tieto veci presadzovať. Mám dve také principiálne otázky. Poprvé, aké sú tu záruky? Záruky, pokiaľ ide o definíciu zeleného rastu, zeleného rozvoja, zelenej ekonomiky. Ako povedal pán Schlitter, e, tá dimenzia solidarity a udržateľnosti kde sa nachádzame v tejto diskusii, v tejto definícii. Toto je veľmi dôležitá otázka, na ktorej Európsky parlament trvá. Máme k tomu aj eh, uznesenie, pokiaľ ide o definíciu a pokiaľ ide o tie záruky udržateľného rozvoja. A pokiaľ ide o tú správu veci verejných, tam som to celkom dobre nepochopila eh, v tom, čo hovorili rada a komisia vytvorenie organizácie, Svetovej organizácie pre životné prostredie, nezávislej, kde sa nachádzame v fáze vytvorenia takéto organizácie, ako to bude s jej štatútom, s jej misiou, s jej rozpočtom. Takže k tomu, keby ste nám mohli povedať nejaké doplnkové informácie, ďakujem. Vielen Dank. Ďakujem pekne. Pani Belie, zoznam rečníkov sme si prešli. Myslím si, že bolo to nevyhnutné a zmysluplné, aby sme tu položili viaceré otázky, aby sme sa pýtali aj na to, čo je uvedené s jednotlivými termínmi, aby sme vedeli, čo vlastne znamená napríklad zelený rast. Keď teda vystúpime na takejto medzinárodnej konferencii, musíme prepracovať tie slova, ktoré použijeme. Možno, že je to dôležité, aby to bolo lepšie vnímané a porozumené a musíme riešiť aj praktické veci. Lebo ak sa nám nepodarí implementovať to, o čom hovoril kolega, ETS, e, kolega Líze v súvislosti s ETS a leteckou dopravou, tak vlastne dalo by sa povedať, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá. A to sa týka špecificky tých štátov, ktoré sme hovorili, takže musíme sa tým zaoberať. Potom samozrejme téma inštitúcie je dôležitá. Ja mám otázku, jednu otázku na komisiu. A síce, ako je do toho zapojená ESVČ, do celej tej témy, Myslím si, že je dobré, že máme takúto možnosť vďaka Lisabonu, ako je teda klimatická a environmentálna politika zastúpená a tematizovaná na medzinárnej úrovni medzi jednotlivými konferenciami, ako teda prebieha takáto klimatická a environmentálna diplomácia a potom, čo sa týka samozrejme financií, to je vždy dôležitá otázka po konferenciách, kto to zaplatí. Práve sa zaoberáme tým, ako znižiť dlhy jednotlivých členských štátov. Nevieme, z čo máme zaplatiť tieto balíky. A mnohé štáty samozrejme sledujú situáciu u nás, neuniklo im to. A preto ma zaujímalo, keby nám Rada a komisia povedala, ako budeme postupovať v oblasti financovania jeden apel, jedna prozba na komisiu. Doteraz bolo vždy dobrou tradíciou, že delegácia Európskeho parlamentu bola plne zapojená do celej činnosti a vlastne po takýchto konferenciách na našom výbore, ako aj v iných výboroch, potom musíme sa zobrať potrebnou legislatívou. Preto by som v mene nášho výboru chcel požiadať o to, aby sme boli zapojení od okamžiku, kedy sa to celé začne, aby sme dostávali informácie, tak ako to poznám z iných konferencií. O toto by som chcel požiadať menej nášho výboru, lebo konec koncov budeme tam mať 11 členov v Riu a bude to potom jednoduchšie a získať takýmto spôsobom potom súhlas pre jednotlivé kroky. Budú, tam zastúpené tri európske inštitúcie a moje skúsenosti z minulosti sú také, že keď poslanci vzájomne rokujú, že je možné už na mieste vysvetliť a lepšie vyriešiť niektoré veci, preto by som chcel poprosiť, aby naša delegácia, delegácia výboru Envy bola od začiatku zapojená do všetkých aktivít, aby sme mali potrebné informácie, aby sme mohli spolupracovať a samozrejme tá prozba ide aj na aktuálne predsedníctvo. Myslím si, že iba takto môžeme niečo dosiahnuť na samite a iba vtedy môžeme byť úspešní. Ešte raz by som chcel dať slovo komisii na záver a potom samozrejme aj rade. Nech sa páči. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za mnohé komentáre a reakcie, ktoré potvrdzujú, aspoň teda komisii, že parlament sa veľmi zaujíma o tie výsledky, ktoré by sme chceli dosiahnuť, že tieto výsledky sú blízke Európskej komisii. Takže tu je jasné posolstvo. Ak dovolíte, ja by som chcel zareagovať na viaceré položené otázky. Prvá otázka sa týkala toho, akým spôsobom vedieme rokovania, takže medzi komisiou, radov SVČ, ako tam spolupracujeme, aby som vám chcel povedať, že spolupráca je skutočne výborná, takže veľmi úzko spolupracujeme s predsedníctvom. Samozrejme sú tu formálne, ale aj neformálne kanály a spolu sme vytvorili negociačný tím, kde sú zástupcovia komisie, zástupcovia delegácie SVČ v New Yorku a predsedníctva, takže je to tímová aktivita, tímová snaha a tak to musí byť, lebo nemôžeme si dovoliť veľmi veľa času spotrebovať na interné diskusie. Takže potom je tu samozrejme to želanie Európskeho parlamentu, aby ste dostávali potrebné informácie. My teraz pracujeme na príslušných dokumentoch, takže v zásade tu nevidím žiaden problém, aby sme zdieľali tieto dokumenty so zástupcami Európskeho parlamentu. A iste pôjdeme tou cestou. No a potom druhá otázka sa týkala rozvojových štátov a G77 a že či to vlastne ako to celé dopadlo v Durbane, či by sme dokázali na úrovni G77 nájsť partnerov. Isté je to možné. G77 nechce, aby tá ich skupina išla iným smerom, ale v realite ide. Týka sa to všetkým afrických štátov, ktoré sú dokonca veľmi blízke stanovisku EÚ. Čo týka Africkej únie, asi 62 členov Africkej únie schválilo e, spoločné stanovisko pre Rio a to je veľmi dobrý postup a je tam, je tam kompatibilný e, prístup, ako má Európska únia. Problém na úrovni G77 spočíva v tom, že keď prídu na rokovania, tak sa zhodnú na najnižšom spoločnom menovateľovi a to je potom veľmi zložité a konzervatívne z hľadiska EÚ. Kolega z Dánska hovoril o diplomatoch a New Yorku, hovoril o tom, že oni by vlastne nemali byť tí jediní, ktorí vedú rokovania, tak táto požiadavka sa týka toho, že je skutočne nevyhnutné mať politické líderstvo v rámci celého procesu. Ide o to, že úradníci a diplomati v zásade nie sú v tom postavení, aby spravili tie zásadné kroky a preto aj zástupcovia Európskeho parlamentu sú veľmi potrební a veľmi zásadní pre celý ten proces. Bolo to dnes ráno, keď celá komisia a nielen Pibalks a Potočník diskutovali o Riu a opierali sa o tie informácie, ktoré sú vám známe. Zaoberali sa tým, ako môžeme, môžeme, môžeme urýchliť celý ten proces, urýchliť rokovania. A tie priority, o ktorých som hovoril, boli veľmi zásadné pre tú diskusiu boli veľmi dobre premyslené, aby prispeli aj k riešeniu otázok potrebnej bezpečnosti a boja proti chudobe. Keď si pozriete, eh, keď sa pozriete, kto vlastne najviac trpí, tak vlastne sú to tí najchudobnejší ľudia, tých sa dotýkajú mnohé veci. Preto tá téma boja proti chudobe je veľmi dôležitá je tam aj tá agenda, ktorá sa týka potravinovej bezpečnosti a to musí byť prioritou v Riu. Samozrejme, my súhlasíme s vami, že mnohé veci nie sú veľmi konkrétne, ale je tu odvážny krok OSN, kde je snaha dať dokopy asi 6000 strán rozličných textov, ktoré častokrát idú rozličným smerom. Ešte to nie je celé dopracované, je nutné sa tým zaoberať v najbližších týždňoch. A potom sú tu konkrétne otázky, ktoré boli spomenuté. Tak napríklad, ako postupovať pri informačnej základni, to zúčtovanie, potom celá tá agenda, akým spôsobom meriame e, prospech, pokrok. No a sú tu rozličné snahy, ktoré sú také vyzretejšie. Myslím si, že nastal čas, aby sme pristúpili tým konkrétnym myšlienkam a by sme pristúpili k rokovaniam. A čo sa týka definície zelenej ekonomiky, myslím si, že musíme hovoriť o tom, čo je zelenejšie a inkluzívnejšie, aká, je, aká ekonomika môže, môže byť zelenejšia a inkluzívnejšia. My sme nezabudali na sociálnu stránku celej veci. My ako Európania v rámci našich politík máme veľmi dobré postavenie, keď sa porovnáme so zvyškom sveta. Takže keď teda Európska únia má skúsenosti a určitú históriu s sociálnymi a ekonomickými politikami, tak, tak potom je dôležité, aby sme zadefinovali, objasnili si, čo myslíme týmito termínmi. Tu ide o to, aby sme náš hospodársky rozvoj prispôsobili globálnej realite a globálnym limitom a aby sme reagovali aj na sociálne potreby, to je tá zelená ekonomika. No a potom je tu ešte ďalšia vec, aká je finančná stratégia, ako chceme pristupovať k tejto stránke veci No, ako som spomínal, mm, boli tu rokovania, kde sa spájali tie témy. Myslím si, že to posolstvo bolo postupne čoraz jasnejšie. A zdá sa, že tu nie je veľká ochota hľadať nové. A snažíme sa zoberať tým, ako lepšie zamerať naše zdroje, lebo teraz predbieha prebieha rokovania ODA a o viacročnom rámci. A posolstvo, ktoré tu je, je asi to, že to nebude stačiť. Takže nerobme si žiadne ilúzie, že keď niekto spraví nejaké kroky, že to niekto iný zaplatí. Takže musíme si uvedomiť, že je to v sociálno-ekonomickom záujme viacerých štátov ísť týmto smerom a tam, kde je to potrebné, je dôležité poskytnúť pomoc, využiť existujúce zdroje a práve preto sa snažíme zabezpečiť primerané financovanie, snažíme sa hľadať cestu vpred A iste je tu také vnímanie, že Európska únia potvrdila svoje ciele v rámci ODA. To bolo posolstvo nášho komisára. My sa o to nechceme odkloniť. A to asi nepomôže prechodu. Preto musíme mobilizovať tak súkromné, ako aj verejné zdroje pre potrebné investície do prechodu. Takže to bolo z mojej strany všetko. A nechám zvyšok, aby vysvetlil kolega z rady. Dank, Ďakujem pekne komisii a teraz rada. Nech sa páči zastupca rady. Thank you, Mr. A ďakujem, pán predseda. Vybavím to rýchlo. Za predsedníctvo sa chcem poďakovať za poznámky a otázky. Všetko sme si to poznačili. Chcem len potvrdiť to, čo povedala komisia, teda analýzu toho, ako prebiehajú rokovania v New Yorku. Tímová práca funguje a my ako predsedníctvo robíme všetko preto, aby ten náš tím naozaj obstal v rokovaniach, pretože potrebujeme jeden silný, jednotný hlas pre Európsku úniu. My ako predsedníctvo urobíme všetko, čo je v našich silách eh, pre dobrú spoluprácu s vami v Riu, teda a s Európskym parlamentom. Ďalej k tomu, čo podal pán Makala, zastupca komisie, možno jedna otázka, na ktorú by som odpovedal, či si veríme, že ako rada vyseliem, vyšleme eh, silný signál tento týždeň, budúci týždeň. Áno, my si veríme, sme si istí, že Európska rada vyšle silný signál ktorý eh, bude východiskom pre našu prácu rokovačov, vyjednávačov. Tá neformálna rada budúci týždeň eh, zadefinuje mandát a tiež sa pokúsime o definíciu toho zeleného hospodárstva, zelenej ekonomiky. Eh, teraz nechcem zachádzať do podrobností, ale môžem vám povedať, že hovoríme o inkluzívnej zelenej ekonomike, teda s plným rešpektovaním tej sociálnej dimenzie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Hansen. A teraz by som dal ešte raz slovo autorovi otázky, pán Gerbrandy. Ďakujem pekne, pán predseda. A ešte raz vrala vďaka komisie aj rade za odpovede na naše otázky. Myslím si, že nám ide o to isté ale mám trošku pocit, že tam chýbajú ambície. Možno ani tak nejde o chýbajúce ambície, vy ste stále zastúpení za rokovacím stolom, takže vy tie možnosti, reálne možnosti viete lepšie vyhodnotiť, ale tiež hovoríte o potrebe eh, prevzatia tej taktovky, teda určitý politický leadership a podľa mňa je toto teraz presne kľúčové. Pre EÚ to znamená také vodcovstvo na úrovni hlav štátov. Znamená to aj záväzok hlav štátov. Takže ja sa teším na závery budúcej rady v piatok. Nie som optimista. Spomínam si na to, ako rada uzavrela biodiverzitu a zdrojovú účinnosť no, nedostali tej ambícii, ktorá je potrebná, ak chceme naozaj úspešné Rio plus 20. Ja si myslím, že by sme nemali podceňovať tie príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú 20. júna. A potreba dospieť k silnej medzinárodnej dohode na tomto samite je evidentná. Takže to bola prvá vec. A ešte druhá vec. Ja som si vás vypočul, pokiaľ ide o vývoj tých rokovaní. Ja si myslím, že hostovská krajina, teda Brazília, by mohla zohľať kľúčovú úlohu. Takže moja otázka na vás znie, je niečo, čo môžeme my, eh, europoslanci, urobiť, aby sme vplyvali na Brazíliu. Samozrejme, že máme svoje vlastné siete. Poslanci možno majú nejaké kontakty na vlastné vlády, čiže by mohli nejakým spôsobom pôsobiť. To bola tretia vec a ešte štvrtá vec. Ja sa spolieham na ten váš rokovací tým, komisia s radou. Teším sa, že momentálne máme dánske predsedníctvo. Ale veci sú zložitejšie, keď sa pozrieme na tú vyššiu úroveň, na ten politický leadership, lebo tam tie ega sú o to väčšie. Takže ako zabezpečiť, ako môžete vy zabezpečiť naozaj silný, koherentný rokovací tím v tej chvíli, kedy za tým rokovacím stolom budú predseda komisie a hlavy štátov. Toľko teda z mojej strany. Na záver by som vám chcel naozaj zaželať e, všetko najlepšie, veľa šťastia, úspechov a možno ešte väčšiu mieru ambícií počas tých rokovaní. A teraz už naozaj na záver, mohli by ste nás prosím informovať pravidelne, poskytovať nám aktuálne informácie, pokiaľ ide o vývoj situácie v súvislosti s Riom. Ďakujem pekne, pán Gerbrandy. A myslím, že bolo veľmi užitočné, že sme tu mali takúto rozprávu, pretože o 3,5 mesiaca začne konferencia. Ja osobne mám taký dojem, že ešte sa je kam posúvať smerom nahor, pokiaľ ide o prípravu. A je naozaj potrebné vyslať taký silný signál. Aj ten summit to bude musieť spraviť, pokiaľ je túto otázku, pretože ide o otázku storočia. Mnoho od toho bude závisieť a pokiaľ ide o otázky životného prostredia, klímy, zdrojov, tak uh, tam ten čas naozaj tlačí a ak Európa naozaj chce tú taktovku prevziať, ako hovorí, tak si myslím, v najbližších týždňoch a mesiacoch bude potrebné popracovať vo všetkých troch inštitúciách, tak aby sa nám to aj podarilo. Teda, aby v júni v Riu tá konferencia bola úspešná. Pretože konferencií už bolo dosť za ostatné roky. Mám na mysli aj konferencie COP. A ja keď sa stretávam s mojimi voličmi, keď vystupujem na konferenciách, tak sa mi zdá, že tá viera postupne umiera, viera Európanov v to, že naozaj zvládneme tieto veľké výzvy. Vzhľadom na krízu, dlhovú krízu, s ktorou sme konfrontovaní dennodenne. Takže by sme mali všetci urobiť všetko preto v najbližších mesiacoch, Hovorme prosím o stratégiách, o možnostiach, čo by sme mohli spraviť v spolupráci s komisiou a radou dánskym prostredníctvom pôjdeme spoločne do RIA a postaráme sa o to, aby tá konferencia bola úspešná, lebo neúspešných konferencií už máme dosť, žiadne ďalšie si dovoliť nemôžeme. Takže ďakujem pekne za vašu ochotu diskutovať s nami, bolo to dobré, produktívne. No a teším sa na konferenciu v Riu. Ďakujem pekne. Ďalší bod programu 13. Ide o otázku na ústne zodpovedanie od kolegyne Belier. Máme tu aj kameramana a televízny štáb. Je to France 3, len aby kolegyňa a kolegovia vedeli. A k tejto téme bodu 13 najskôr dám slovo autorke otázky Sandry Bellier. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja sa pokúsim postupovať didakticky, aby som bola správne pochopená. Ja by som bola bývala rada, keby výbor životného prostredia bol oslovení, rovnako ako výbor napríklad pre rozvoj alebo výbor pre zahraničný obchod na vypracovanie stanoviska k dopadom dohody akta, teda dohody o boji proti falšovaniu. Ide hlavne o dopady na polnohospodárstvo a biodiverzitu. Dohoda akta, toto je veľmi aktuálna téma, už niekoľko týždňov na európskej úrovni. Tento týždeň sa tým zaoberáme v Európskom parlamente. Hovorí sa o tom veľa, pokiaľ ide o využívanie internetu, pokiaľ ide o možnú nekompatibilitu tejto zmluvy so zachovaním základných práv, vychádzajúce z charty základných práv Európskej únie. Ale pri príprave textu sa tiež ukázalo, že nejde iba o úpravu falšovania ako takého, hmotného a tiež pirateli internetovej, že tento text sa týka v širšom zmysle aj medzinárodnej úpravy produktov, ktoré by mohli byť predmetom patentu. A v tomto kontexte je potrebné vnímať moju otázku adresovanú komisii. Pretože ak chceme na medzinárodnej úrovni upraviť a chrániť všetko, čo by mohlo byť patentované, Áno, môžu to byť lieky, ale mohli by to byť aj semená, mohli by to byť e, niektoré živočišné a rastlinné e, produkty, e, ktoré sú predmetom patentovania na európskej úrovni. Máme tu každý rok na patentovom úrade viacero žiadostí o patenty a nejde iba o geneticky modifikované organizmy, je tu množstvo sťažností, pokiaľ ide o patentom chránené semena. Väčšinou dve veľké nadnárodné spoločnosti, teda Monsanto a Esižonta, žiadajú o takéto patenty. A my sme položili právnikom otázku, v prípade e, nejakých rozporov medzi určitým druhom, určitou rastlinou, určitým určitou, určitým semenom, chráneným patentom. A máme tu aj certifikáciu, iste poznáte tento ochranný princíp, ktorý umožňuje šíriť e, určité semeno, určitú rastlinu. Čiže keď e, tu máme e, nejakú rastlinu, ktorá je chránená aj patentom, aj takouto certifikáciou a právnici hovoria, že sa uplatňuje ten patent. A že ten patent má naviac, pokiaľ ide o ten ochranný systém, e, pokiaľ ide o tú certifikáciu. Pokiaľ ide o patenty na semená, vieme, že toto je veľké riziko stanavuje sa tam využívanie pôdy, zachovanie biodiverzity, potravinovej bezpečnosti a momentálne v prípade polnohospodárov sú tu určité právne aj e, finančné implikácie, pretože e, takéto patentovanie semien alebo rastlín e, sa týchto pomstov naozaj bytosne týka. No a v tejto fáze diskutovania, tejto fáze diskusie, vzhľadom na to, že akta by sa mohla týkať aj semie na polnohospodárstve, tak e, preto som položila túto otázku komisii. Aké opatrenia, aké záruky boli prijaté, aby sme mohli do budúcna zabezpečiť ochranu v takej miere, ako poskytuje, poskytujú tie certifikáty, akú ochranu biodiverzity a budúcnosť diverzity nášho polnohospodárstva na úrovni EÚ máme, aká je perspektíva v súvislosti s tými opatreniami podľa akta pre našich polnohospodárov, našu potravinovú nezávislosť a bezpečnosť. Ďakujem pekne, pani Belier. A teraz by som dal slovo komisii a za komisiu tu máme zastupcu DG Trade. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. No už komisia vždy podporovala stanovisko v tom zmysle, že akta by sa mala um, aplikovať na všetky práva duševného vlastníctva, či sú to značky, uh, dizajny, geografické označenia alebo patenty. Akta je dohoda, ktorej cieľom je boj proti piratele a filaš, falšovaniu, či je to v reálnom svete alebo v digitálnom svete, pokiaľ ide o naše obchodovanie s tretimi krajinami. skutočnosť, že dohoda akta pokrýva všetky práva duševného vlastníctva. Táto skutočnosť je v súlade, aj to už zadefinované v Európe, v našom legislatívnom rámci. Máme na to smernicu o právach duševného vlastníctva. Toto stanovisko komisie tu bolo odjak živa. A komisia ho ešte raz potvrdzuje. Už sme v roku 2010 odpovedali na písomnú otázku autorky, ktorá sa týkala rovnakej problematiky. Akta samozrejme predpokladá určité výnimky v prípade určitých práv. Takto sú napríklad v sankčnej a colnej časti dohody vyňaté patenty a pokrytie je tiež dobrovoľné v oblasti občianskej akta nie je zmluva, ktorej cieľom by bolo zadefinovať pojem duševného vlastníctva. Akta žiadnu takúto definíciu neposkytuje, ani pokiaľ ide o, pame- o, o patenty, takže nejako nemení definíciu pravduševného vlastníctva. To je iná kapitola, iná debata. Áno, samozrejme, že ochrana e, napríklad rastlín formou patentu. Toto je legitimná otázka, ale s aktou to nesúvisí, pretože akta uplatňuje administratívne alebo súdne postupy. Súdne v prípade občianských a trestných postupov alebo administratívne v prípade colných postupov. A je to zmluva, ktorá zjednodušuje prístup k spravodlivosti, k súdnictvu. Ale cieľom akty nie je definovať to, čo je legálne alebo nelegálne. Uh, Legislatíva eh, zmluvných strán musí toto všetko zadefinovať. V dohode Ak tá nie je nič, eh, čo by nejakým spôsobom obmedzovalo uh, zadefinovanie týchto pojmov alebo vývoj definície týchto pojmov. Komisia chce prijať určité opatrenia, pokiaľ ide o patenty na semena akta, tam ide iba o zachovanie a rešpektovanie pravdušeného vlastníctva, ktoré už máme v našej legislatíve roku 2004. Takže smernica z roku 2004, o ktorej som hovoril, teda dodržiavanie pravdušeného vlastníctva, toto je legislatíva, ktorá do európskeho práva transponuje občianskú kapitolu akty Toto je jediná časť akta, ktorá by mohla pokrývať patenty. Ďakujem, pán predseda. Ähm, Ďakujem pekne komisii. Nikto ďalší sa o slovo nehlási. Čiže chcete, pani Belier, ešte niečo povedať vy? Nech sa páči na záver. Ďakujem, pán predseda. Aby som to zhrnula na záver, to znepokojenie a tie otázky, ktoré si ja kladiem už mesiace či roky, pokiaľ ide o budúcnosť biodiverzity v oblasti plnohospodárstva, hlavne teda tejto oblasti. Už keď bola prijatá akta, komisia mnohé tieto otázky k akte necháva otvorené uplatňovanie akty, že sankcie sa budú uplatňovať iba, pokiaľ ide o patenty e, v občianskej oblasti. Ale čo to znamená? Ak zatiaľ budeme mať úrodu biologickú, teda z konvečného polnohospodárstva a bude to nejakou nehodou um, kontaminované GMO, e, čo je predmetom e, patentu tak čo tá občianská kapitola akty, toto je falšovanie mimovolné a je tu teda možnosť, ak by o to niekto požiadal, a samozrejme, že firma, ktorá požiadala o tento patent, KMO sa môže obratiť na colný orgán. A toto je predsa občianský postup, postup podľa občianského práva. A celá táto úroda by bola hospodárovi odňatá. Rovnako Iste poznáte med, tieto problémy s kontamináciou medu, eh, GMO, eh, s pred pár mesiacov a my stále nemáme ešte žiadne riešenie, žiadna kompenzácia e, v prípade takejto mm, komerčnej škody, takýchto mm, strát, takže e, tá sankcia, či už bude trestná alebo občianská, tak to bude mať stále rovnaké dopady a je to problém ekonomický, je to problém súvisiaci so slobodou do budúcna pre našich polnohospodárov, teda výber, čo pestovať e, podľa vlastného výberu. Ďakujem pekne. A chce ešte komisia niečo k tomu povedať? Tam, Peter. Nech sa vám páči. Áno, ďakujem predseda naozaj rýchlo. Otázka nejakého zhojenia na občianskej úrovni. Toto samozrejme je Eh, na rozhodnutí súdcu, či bude nejaká kompenzácia alebo nie. Takže ak ide naozaj o náhodnú kontamináciu, toto je potrebné preukázať, že vznikla škoda. A toto nemusí byť evidentné v prípade takejto náhodnej kontaminácie. A koho treba odškodniť? Toho kontaminovaného alebo eh, tú nadnárodnú eh, spoločnosť, eh, ktorá hovorí o falšovaní. Toto je teda debata, ktorú je potrebné riešiť na súdnej úrovni. To musia riešiť eh, sudcovia a eh, nie je to úlohou medzinárodnej dohody. A ešte, aby som to uzavrel, komisia ešte raz opakuje a trvá na tom, že dohoda akta nemá za cieľ definovať pojem duševného vlastníctva. Pokiaľ ide o autorské práva alebo patenty, toto sú samozrejme dôležité otázky, kde sa to uplatňuje, toto všetko sú legitimné otázky, ale nemajú nič dočinenia s takýmito procedurálnymi opatreniami. Ďakujem. Ďakujeme pekne komisii za zodpovedanie otázok kolegyne. A teraz môžeme prejsť ďalšiemu bodu programu, bodu číslo 14. Ide o zemepisné označenia aromatizovaných vinných výrobkov. A spravodajcom je kolega Bartoloci. A rovno dávam pánovi Bartolocimu slovo. Nech sa páči, uvedte nás do problematiky. <laughs> Grazie signor Presidente, cari colleghi. La, la proposta di regolamento della Commissione alla base del nostro lavoro. Mm, ďakujem vám eh, za návrh eh, nariadenia, ktoré eh, komisia vypracovala. Je to v podstate aktualizácia nariadenia, ktoré stanovuje také všeobecné pravidlá a definuje sa vlastne, čo je aromatizované víno, ako by sa malo prezentovať a e, takisto tu ide o tie e, koktely z mesi na základe vinných e, výrobkov. Jednoducho je to výsledok snahy o to, aby sa tieto veci v Európskej únii definovali jasne. Komisia sa snaží technicky a všeobecne zmodernizovať tieto ustanovenia ktoré už e, doposiaľ v podstate boli zárukou dobrého fungovania trhu e, aromatizovaných vinných výrobkov. E, toto sú dôležité výrobky pre spotrebiteľov aj, aj producentov a celkovo pre poľnohospodárstvo v Európskej únii a majú pomerne veľký podiel, pokiaľ ide teda objem produktov v Európskej únii. A kvalitatívne aj kvantitatívne sú dôležité. Takže e, spravodajca v zásade súhlasí s komisiou, e, ten všeobecný prístup, ktorý máme v texte s cieľom harmonizovať nariadenie s pokrokom e, v ustanoveniach týkajúcich sa e, aromatizovaných vinných výrobkov v rámci dohody TRIPS a dohode o, dohody o fungovaní Európskej únii, únie a vzhľadom na technic, technický pokrok e, je vhodný. A samozrejme spotrebitelia očakávajú čoraz viac, takže e, treba im poskytnúť aj vhodné informácie, aj o to nám ide e, Mám tu poznámky k niektorým e, pozmeňujúcim návrhom, konkrétne 16. Chceme vlastne zosúľadiť e, ten, tú normatívnu časť textu a prílohy 1 a 2 s tými technickými aspektmi aby sme takisto pamätali na všetky aspekty, e, ktoré súvisia s výrobou aromatizovaných vinných výrobkov. To znamená napríklad s tým, ako sa tam napríklad pridáva alkohol, ako sa prifarbujú, ako sa tam pridáva cukor a podobne. A takisto sa zameriavame aj na spôsob predaja týchto výrobkov. Mnoho z toho je teda pokryté e, v rámci prílohy 1. Tam sa pozrieme na tie generické aspekty. E, samozrejme, e, spotrebiteľ musí dostať príslušné informácie o tom, a o aký produkt ide. To platí pre zemepisné označenia, samozrejme. To musí tam byť napríklad na, na tom štítku uvedený takisto, e, takisto druh sorta e, toho e, vína. A takisto informácie bio, o biologickej, biologickej aj nebiologickej povahy. Napríklad môže ísť o biovína. V tejto prílohe sú niektoré konkrétne e, body, body, ktoré sa týkajú nových techník e, alebo technológií výroby a je tam snaha o zosúladenie e, najmä v prípadoch, keď nemáme konkrétne možnosti na analýzu takýchto tým, takže súhlasíme s komisiou, že by malo v Európskej únii prísť k zosúladeniu a toto zosúladenie a aktualizácia by mali nastať v, určitej, e, v určitom e, čase v súlade s kapitolou o e, zemepisnom označovaní. A Máme takisto usmernenia o tom, čo to vlastne zemepisné označenie víno, e, označenie, zemepisné označenie je e, vo vzťahu k aromatizovaným vínnym e, produktom. A v ďalších, e, pri ďalších e, ďalej spracovaných výrobkoch e, má, musíme mať takisto ďalšie informácie o tom, či sú v súlade so stanovenými pravidlami. Takže ďakujem vám a teraz tieňovi spravodajcovia Mario Piriho. Ďakujem, pán predseda. Ten návrh zmeny e, tohto nariadenia podľa nás je e, uspokojivý. Je to určité kompromisné e, riešenie, ktoré zohľadňuje aj konkurenčné otázky medzi jednotlivými výrobcami. Predstavuje to určitý technický pokrok, E, keď sa pozráme na tie normy a otázky a požiadavky z hľadiska e, ochrany duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode a tak ďalej. Takže e, takisto sa to odvíja podľa preskúmania KOM a pokiaľ ide o suroviny, ktoré sa používajú v aromatizovaných iných výrobkoch, tak sú to teda e, e, také e, m, veci, ktoré môžu e, v podstate obohatiť produkty, ktoré pochádzajú z tretích e, krajín. A v podstate sa tu zohľadňuje pokrok, ktorý sa dosiahol v tejto oblasti počas posledných 20 rokov Možno by sa to dalo ešte zlepšiť e, a e, v podstate by sa dal vytvoriť systém nejakej európskej regulácie e, vínnych výrobkov, ale myslím, že tieto otázky by mala rozhodovať určitá európska autorita a Máme tu takisto odkaz na sektorálne ustanovenia. Súhlasím s pánom, s pánom Bartolovcim, že je to veľmi dobrý návrh, e, najmä pokiaľ ide o bio víno, to znamená, a, a výrobky, ktoré e, sú na báze takéhoto vína. Myslím, že toto takisto zlepší nariadenie komisie o bio vínach a súvislacích produktoch. Pridáva, tu sa hovorí aj o pridávaní pridávaní ďalších eh, prvkov. Ehm, samozrejme, eh, pokiaľ ide o napríklad eh, o, o pridávanie vaječnej, vaječných látok, tak tu samozrejme to je veľmi ťažké v súvislosti s aromatizovanými vínami, niečo podobného, pretože tam potom pristupuje k tomu otázka fermentácia a podobne a to sa týka vlastne iného typu nápojov Myslím, že teraz budem hovoriť po dánsky. Ďakujem e, spravodajcovi za tento materiál. Je to veľmi technická otázka. Vo všeobecnosti e, by mal e, spotrebiteľ vedieť, odkiaľ pochádza produkt a aký je jeho obsah. Takže aktualizovanie týchto pravidiel vlastne prispieje k zefektívneniu tých pravidiel, ktoré sa týkajú aromatizovaných vínnych výrobkov a ďalších výrobkov. A to je veľmi dôležité vzhľadom na mm, trhovú stratégiu, avšak e, prispôsobiť to všetko e, e, spôsobu, ktorým vlastne trh v Európskej únii funguje, bude pomerne ťažké pretože tu hovoríme o delegovaných e, aktoch a komisia bude e, schopná e, rozhodnúť, o, rozhodovať, teda bude mať právo rozhodovať o analýzach, označovaní a tak podobne. A komisia by potom mala takisto aj právomoci prijímať legislatívne akty, pokiaľ ide o Mm, uplatňovanie takýchto pravidiel. A to vlastne znamená rozšírenie kompetencií Európskej únie a obmedzenie práv členských štátov. Mali by sme mať možnosť e, mať rovnaké homogénne pravidlá e, na, na vytváranie e, bilaterálnych dohôd. E, jednoducho Euro, komisia by nemala diktovať všetko, čo robíme v Európe. Ďakujem. A teraz e, tieňoví e, spravodajcovia. Máte slovo. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne spravodajcovi. Áno, je to technická téma, ale mm, je tam aj mnoho administratívnych aspektov. E, je to teda priemyselný výrobok, výrobok obsahujúci víno, ktorý sa vyrába bez ohľadu na to, kde. Ale podľa mňa to je veľmi citlivý výrobok, lebo sa týka vína. Takže z tohto hľadiska musíme zohľadniť aj túto sensibilitu. Takže je to priemyselný výrobok, ktorý pozostáva z čohosi, ale prístup k trhovému poriadku pre víno a pokiaľ ide o to geografické označenie, tak s tým mám trošku problém. Máme tu uh, eh, turinské glühwein, uh, ktoré um, nie je v žiadnom vzťahu s viničom alebo teda s hroznom, takže v mojom prípade ja by som bola rada, keby sme sa nepohybovali smerom k zemepisným označeniam, pretože e, toto už máme upravené a dôležité, aby nedošlo k nejakému stretu, nejakej kolízii. Komisia vo svojom dokumente hovorí, že pojmy z oblasti vína sa nemôžu používať v prípade výrobkov, ktoré obsahujú, týno, obsahujú víno ale čas sa to e, automaticky robí, automaticky sa spájajú e, tieto e, názvy s vinárskymi regiónmi, keď sa to v označení uvádza, keď sa tam uvádza nejaký región alebo nejaké mesto. Takže musíme byť veľmi pozorní, aby sme takým spôsobom nepoškodili dobré meno niektorých vín, pretože tieto výrobky, vínne výrobky často sú v tom nižšom cenovom segmente na trhu. A pán Bartolci vo svojej práve hovorí, že chce udávať eh, názov eh, toho hrozna, Hovorí sa tu predsa o vínom výrobku, ktoré, ktorý obsahuje viacero esencií a ja si myslím, že tam nikto e, nemôže, nech už má akúkoľvek vycibrenú chuť, e, vycítiť to konkrétne víno. Napríklad máte nejaký vinný výrobok, ktorý obsahuje Riesling, tak ten Riesling tam nikto nie je schopný zistiť. Takže bola by som rada, pokiaľ ide o dvojku a dvanáctku, tieto pozmeňovacie návrhy, keby e, ste sa od nich dištancovali. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Rozbach, teda delegované akty, toto v plnej miere podporujem. E, sú tu také veľmi citlivé oblasti aj v tejto správe, ktoré by sme nemali upravovať formou delegovaných aktov, ale malo by ísť e, o normálne akty základného práva, a prosím, neodvolávajme sa na nejaké časové aspekty. Prosím komisiu a radu, aby toto, takéto nejaké časové obmedzenie nenavrhovali. Mali by sme to vyriešiť nastálo. Takže bola by som naozaj veľmi obozretná, aby sme náhodou nespochybnili už úpravu, ktorá e, bola prijatá v prípade vína. Áno, takéto výrobky samozrejme sa na trh dostávať musia, e, ale musia byť náležite, náležite označené. E, ďakujem. Ďakujeme, Krista. A teraz pani Ajuzo. Eh, ďakujem, pán predseda. Eh, chcem svoje poblahoželať eh, k tejto správe a aj návrh komisie je dobrý návrh a veľmi vhodný, lebo je v súlade s Lisabonskou zmluvou a eh, nariadením o označovaní a tak ďalej. Takže myslím, že to je dobrý návrh a myslím, že je tu aj dobre e, definovaný e, úmysel, pokiaľ ide o pridávanie alkoholu do aromatizovaných vín napríklad a tak ďalej. Napríklad objem alkoholu e, v sangrii sa znížil zo 7 na 4,5 A to je zaujímavé. A ako povedal Klaus, tá myšlienka, že by sme hovorili aj o odrodách vína v aromatizovaných vínach, možno zachádza príliš e, ďaleko. Um, možno e, by sa tam v týchto výrobkoch na báze vína, báze vína malo jednoducho konštatovať, že obsahujú víno ak sa majú naďalej vyrábať v Európskej únii. A pokiaľ ide o pridanie alebo konštatovanie pridávania alkoholu, to by malo byť dobrovoľné. E, a ja som e, v tomto zmysle takisto predložila aj pozmenujúci návrh. A pokiaľ ide o e, sangriu a klareu, to sú typicky španielské výrobky, o ktoré mi ide. Malo by sa postupovať tak, že krajiny, v ktorých e, sa tieto e, produkty nevyrábajú a kde sa predávajú aromatizované vína, by nemali vlastne mať právo používať termíny sangria a clarea. E, to je niečo, čo by som ešte chcela pridať k označovaniu, k zemepisnému označovaniu a takisto je pre Európsku úniu dôležitý koncept e, e, tej, tej, tej tradičnej záruky. Um, um, a máme tu predstaviteľa Agri, e, vedúceho oddelenia, takže možno, že by som k tomu mohol vyjadriť. Ja tu... Ďakujem, pán predseda, ďakujem pekne za to, čo tu odznelo vo všeobecnosti, však som z toho vycítil relatívne pozitívnu podporu, pokiaľ ide o túto úpravu, ktorú komisia navrhuje. Bolo naozaj na čase e, zmeniť legislatívu. E, táto je e, z roku 1991, čiže ju zastarala a bolo potrebné ju zreformovať. Reagoval by som na tie presné otázky, ktoré tu odzneli, alebo poznámky, ktoré tu odzneli z úst poslancov. Prvá vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, to je to, že e, druh hrozná, teda jeho uvádzanie na aromatizovaných e, vinných výrobkoch. Viete, že v legislatíve o vine sú úpravy, ktoré hovoria o možnosti v prípade vín AOP IGP uvádzať e, takéto druhy vína, sorty vína a potom sú tu ešte e, vína, ktoré e, nemajú takéto označenie, ktoré podliehajú systému certifikácie a prísnych kontrol. Takže táto možnosť tu momentálne pokrýva Ehm, príslušná legislatíva. A to, čo my tu navrhujeme, sa e, teda e, nezaoberá týmito vecami, ktoré sú upravené inde. ste viete, že určité názvy tých e, sort e, zodpovedajú e, názvom geografických regiónov, napríklad burgundské, v prípade Francúzska. No a my sme naozaj veľmi reštriktívni, pokiaľ ide o používanie takýchto, takýchto názvov v prípade chránených geografických označení. Takže je dôležité uvedomovať si, ako by e, sa otvorenie takéto možnosti e, pre aromatizované vinné výrobky mohlo prejaviť, aké by to mohlo mať dopady. Ide teda o uplatňovanie legislatívy bio, horizontálna legislatíva o biovinách existuje už istý čas a táto legislatíva samozrejme platí, takže my osobne chcem, ja teda chcem poukázať na to, že sa priamo vo všeobecnosti uplatňuje e, táto úprava týkajúca sa biovín. Pokiaľ ide o AOP, IGP, e, toto označovanie e, je to teda úprava z roku 1991. Tej sme ešte ale nemali dohodu TRIPS takže bolo potom legislatívu aktualizovať. Máme tu štyri geografické označenia vychádzajúce z toho označenia z roku 1991 a tieto budú teda e, naďalej chránené ako chránené zemepisné označenia. A pokiaľ ide o harmonizáciu tejto legislatívy, komisia e, toto AOP IGP prevzala aj v novom, v novom texte. v prípade polnospodárských výrobkov a potravinárských výrobkov. Takže z hľadiska právneho, z hľadiska právnej istoty a bezpečnosti, z hľadiska ochrany týchto chránených označení formou bilaterálnych dohôd alebo dohôd o voľnom obchode s tretimi krajinami, je potrebné, aby aj v prípade aromatizovaných vinných výrobkov boli tie ustrovenia podobné ako v prípade vína vinárskych výrobkov. Pokiaľ ide o Klareu a Sangriu, o to, čo tu odznelo, samozrejme, že komisia, pokiaľ tieto eh, dva názvy, eh, Samozrejme, že nechceme eh, v ich prípade mm, ísť v rozpore s súčasnou legislatívou z roku 1991. Pokiaľ ide o tie delegované akty, toto sa týka nielen tohto legislatívneho návrhu, ale aj iných. Všetci vieme, aká bola tá všeobecná e, diskusia o týchto delegovaných aktoch. To, či by malo byť niečo upravené delegovanými aktami alebo základnými aktami, a toto je otázka, ktorá vystáva v viacerých oblastiach. Možnosť delegovaných aktov umožňuje inštitúciám rýchlejšie reagovať rýchlejšie aktualizovať niektoré technické aspekty v legislatíve EÚ. A ešte na záver posledný bod, ktorý by som rád spomenul, to je tá metóda analýzy alebo metódy analýzy eh, podľa tohto legislatívneho návrhu. Toto vychádza z metód analýzy eh, Medzinárodnej organizácie pre víno a toto je článok 3 odsek 3 tohto legislatívneho návrhu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda. Vielen Dank und zum Abschluss möchte ich Ďakujem pekne a na záver ešte dám slovo spravodajcovi, ak si to želá. Sí, grazie, presidente. E- ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegom za to, čo povedali. No, povedal by som, že na základe toho, čo sme si vypočuli, môžem konštatovať, že budeme schopní e, riešiť niektoré z tých otázok, o ktorých sa tu hovorilo. Určite treba povedať, že som otvorený E, možnosti diskutovať o týchto veciach, napríklad pokiaľ ide o tie delegované právomoci na komisiu, ale chcel by som zdôrazniť, že toto je do určitej miery pokryté e, zmluvou o fungovaní Európskej únie a myslím si, že e, by pre parlament bolo ťažké preberať v podstate na seba právomoci, ktoré sú, svojou, ktoré sú svojou povahou veľmi technické to by možno nebolo príliš vhodné. Ale mne e, išlo o to, aby som e, vymedzil to časové obdobie, na ktoré delegujeme tieto, e, tieto právomoci na komisiu. Inými slovami, e, e, išlo mi o kratšie časové obdobie, než to v tom návrhu. E, aby mohol e, parlament jednoducho vykonať tie, tie, tie nevyhnuté, e, tú nevyhnutú kontrolu a, a overovania a rozhodnúť sa, čo robiť ďalej. A potom ďalšia otázka e, je tá, ktorá súvisí s chránenými zemepisnými označeniami a tu chcem zdôrazniť, že to je v zásade niečo iného než víno. Samozrejme, E, tie všeobecné usmernenia sú podobné, ale treba to zosúľadiť s tým produktom, ktorý je e, iný než víno. Ide o aromatizované víno a preto má iné charakteristiky a nie je e, rozumné priamo porovnávať tento výrobok s vínom ako takým. Môžete samozrejme použiť nejaké všeobecné nástroje, ale musíte ich prispôsobiť tým konkrétnym okolnostiam a možnostiam, ktoré tu máme. Takže e, neviem, možno by, e, neviem, či má e, zmysel teda dávať subvencie niektorým produktom, na, na aby sme zvýšili ich kvalitu, ale Chcem v každom prípade poďakovať kolegom za to, že sa k tomuto vyjadrili a je z toho celkom jasné, že budeme schopní prijať všetky a zapracovať všetky tie názory, ktoré sme dnes popoludní počuli. Samozrejme, som úplne otvorený e, požiadavkám na vyjasnenie veci tak, e, ako e, budeme dostávať tie pozmenujúce návrhy. Dúfam, že budeme schopní aj spoločne na tom pracovať a to účinným spôsobom, lebo je to veľmi dôležitý sektor pre európske poľnohospodárstvo. Ďakujem, pán Bartoloci tie pozmenujúce návrhy sa musia predložiť e, do 8. marca 2012 a e, na Envy budeme hlasovať 25. apríla a tá správa pôjde do plenár, na plenárnu schôdzu v júni. Takže mm, vlastne sme naplnili dnešný program. Zajtra sa uvidíme o 10. A potom, a potom sa budeme zaoberať e, efektívnym využívaním zdrojov e, v Európe, takže začneme zajtra v 10, o 10. a želám vám príjemný večer. Ďakujem.